Kolegovia, navrhujem, aby sme začali našu dnešnú schôdzu. Výnimočne máme našu schôdzu na dva pol dne v ten istý deň, dnes dopoludnia a popoludní. Medzi týmto stretnutím ráno a popoludní budeme mať stretnutie koordinátorov tu v tejto sáli od 2. do 3. A program koordinátorov je krátky, dostanete ho už o pár minút. Dnes ráno budeme hlasovať. A dnes popoludní máme dôležitý program. Príde pán komisár Levandovský od 15. do 16. Budeme mať za zatvorenými dverami tento bod. A od 16. do 16.30 spolu s ním znovu otvoríme našu schôdzu e, pre verejnosť. Pokiaľ ide o ten zvyšok, tak, tak ako zvyčajne celá naša schôdza sa vysiela priamo cez internet je to webstreamovaná schôdza. Teda budeme pokračovať a zaj zajtra, ale v inej formácii bude to medziinstitucionálna konferencia o rozpočtovom viacročnom rámci. Je to druhá takáto konferencia, prvá sa uskutočnila v októbri, zajtra bude druhá. Je to zorganizované spoločne parlamentom, teda rozpočtovým výborom a dánskym predsedníctvom. Poznali sme zástupcov 27 vlád a všetky národné parlamenty, aby sa každý mohol vyjadriť k tomu, čo očakáva od európskeho rozpočtu na 7 ďalších rokov a ako sa bude rozpočet financovať počas týchto 7 rokov? Takže videli ste program. Musím povedať, že po dohode so správodajcom body, tak ako ich máte aj v Kobu News, bod číslo 6, 8, 11, 13 a 15 budú presunuté na 29. marec. Bohužiaľ, bez mikrofónu hovorí pán predseda. Čiže 22 ešte nebudeme e, preberať. Ak nie sú pripomienky, tak tento program budeme po, považovať za schválený. Oznamenia predsedu sú v Kobu News, nebudem sa k tomu vrácať. Trojka. Práve som hovoril o tej konferencii zajtra. Len pár slov ku ďalšej konferencii, ktorá sa uskutočnila včera a predvčerom v Kodani na pozvanie dánskeho ehm, predsedníctva, predsedníctva predseda finančného výboru pozval svojich rezortných kolegov, predsedov hospodárskych alebo finančných alebo rozpočtových výborov 26 ďalších členských krajín a Európskeho parlamentu, predsedu Ekonu a mňa. Je to podpredseda pán Stolian, ktorý prišiel za Ekon. Ja som zastupoval náš rozpočtový výber, výbor. Táto konferencia mala dva dní. Prvý deň sa hovorilo práve o európskom rozpočte a ďalšom viacročnom finančnom rámci. To bola zaujímavá diskusia o nových vlastných zdrojoch, hlavne o daní z finančných transakcií a výdavkových kategóriách, ktoré sa budú financovať eh, v období 2014 až 2020. Bola to vlastne príprava našej zajtrašej konferencie. Musíme si položiť otázku, keď táto medziinstitucionálna konferencia, medziparlamentná konferencia sa skončí. Čiže otázku, ako lepšie zorganizovať našu agendu, aby sme sa vyhli tomu, že máme niekoľko týždňovú prestávku a potom pozývame tým ich istých eh, predstaviteľov parlamentu, aby hovorili o tých istých témach v rozličných formátoch. Je jasné, že sme e, prešli zo situácie absencie dialogu e, medzi parlamentami k tejto novej situácii, ale budeme to musieť nejak ešte um, ošetriť. Toto je globálne pozitívny vývoj a chcem povedať, neviem teda, či dánske predsedníctvo je tu zastúpené. Vzdávam hold dánskému predsedníctvu k tomu spôsobu, ako dánska vláda a Folketing, a dá, teda dánsky parlament vykonáva svoju činnosť počas tohto obdobia predsedníctva v európskom a konštruktívnom duchu. Máme tu čest, že zajtra budeme pracovať a inaugurujeme s pánom predsedom Šulcom, Barosom a premiérom Dánska s pani Torning Schmidt. Tak dánskou premiérkou, pardon. Takže bod číslo 3, schválenie našej, zastup, e, našej zápisnice z 28. februára. Ak nie sú pripomienky, tak e, budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. A teraz e, navrhujem, aby sme prešli k prezentácii. Nie je to formálne v programe, ale naplánovali sme ju na dnes. Čiže je to prezentácia štúdie, ktorú sme si objednali od špecialistov o kontrole zahraničnej politiky zo strany národných a Európskeho parlamentu. Ako táto kontrola vyzerá, aké informácie z toho treba vyvodiť a poprosím o kľud. Pani Niensky, tu vítam. Zdá sa, že tam máte nesprávnu tabulku pred sebou. Takže Natása Nenský bola poverená tejto, touto prácou a táto štúdia, ktorá sa volá Towards a More Comprehensive Strategic and Cost-Effective EU Foreign Policy, um, Pani Julie Smith na tom pracovala z Cambridgeskej univerzity a pána Ari- pani Ariela Hef. Postdoktorantka Nadežda, chcete povedať pár slov, aby ste predstavili túto štúdiu? Ďakujem, máte slovo. Áno, ďakujem. Pán predseda, chcel, aby som poďakovať eh, vedcom a výskumníkom za ich prácu na tejto zaujímavej téme. To je e, téma, ktorá prichádza včas. Budeme hovoriť o novej e, nových nariadeniach, finančných nástrojov pre vonkajšie činnosti. Takisto diskutujeme o novom finančnom rámci v rámci Lisabonskej zmluvy, čo definuje nový inštitucionálny rámoc pre vonkajšiu činnosť, vrátanie, vytvárania služby EÚ pre vonkajšiu činnosť. Toto sú prvé sektoriálne nariadenia, ktorými sa preskúma prínos súčasne rokovaného finančného rámca. Často sa v, tejto, v tomto výbore hovorí o znižovaní nákladov, o uťahovaní opaskov, ale hovoríme aj o koordinácii, o integrácii, efektívnosti, európskej dividende, dividende európskej pridanej hodnote. Ale myslím si, že Treba kreatívne preskúmať príležitosti na synergie. Synergie preto všetkým neznamenajú nekonečné rozširovanie kompetencií. Potrebujeme racionalizovať e, naše operatívne ciele, koncentrovať sa na výsledky a snažiť sa o maximálny dopad s disponibilnými zdrojmi. Po druhé, nechceme porušiť e, národné kompetencie, Pozrite sa už na prebiehajúcu spoluprácu, koordináciu a zdieľanie zdrojov v, v otázkach zahraničnej politiky máme bilaterálne, multilaterálne dohody medzi členskými štátmi. Prečo by sme nemohli dosiahnuť toto aj v rámci EÚ? Ak vnútorné a európsky záujem sú rovnaké, tak e, by sa dala očakávať, očakávať rovnaké záujmy. Spoločné programovanie je krokom týmto smerom. Je už teraz rozsiahli e, prieskum, ktorý dokazuje, že sa tu dá ľahko dosiahnuť synergia v oblasti napríklad rozvojovej pomoci, obranej politiky, e, diplomatických a konzulárnych služieb. Ako explicitne riešiť tieto oblasti? Európska únia je globálnym lídrom v zabraňovaní e, krízam, v budovaní mieru a táto vedúca úloha e, sa týka globálnych víziev. Ide o prevenciu duplikácie, čo je tiež typ synergie, ktorá ktorú by sme si mali uvedomovať. A na záver, našou úlohou v Európskom parlamente je produkovať informácie o tom, ako prínosy spoločných e, prístupov vo zahraničnej politike vedú k synergie, k komunikáciám a stimulujú e, štáty, aby e, spolupracovali aj mimo tradičných aliancií. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Dávam vám slovo teraz na prezentáciu vašej štúdiu. Ďakujem pekne a ďakujem pani Nensky za vynikajúce slova na úvod. Možno, že niektoré naše slova tým pádom strácajú na svojej podstate. a Hovorila o kontexte, prečo táto správa, prečo teraz. A poviem len naozaj veľmi málo alebo pár slov o tom, čo sme urobili v rámci štúdie bude to v takom ďalšom kontexte a stručne zdôrazním prírzové témy tejto správy a potom dám slovo kolegyni Ariele, aby ste nepočúvali 20 e, minút ten istý hlas. Takže Správu napísala Ariela a ja a ďalší kolega z Cambridge, Jeffrey Edwards, ktorý tu žiaľ nemôže dnes ráno byť. Spadá do širších multilaterálnych, multilaterálnych mm, projektov, ktoré skúmajú úlohu národných parlamentov v európskom rozhodovaní po Lisabone a to je teda taký širší akademický projekt, ktorý sa e, vykonal vo viacerých európskych mestách. Cieľom, ktorý sled, sme sledovali, bolo formulovať odporúčania pre túto inštitúciu o rozpočtových postupoch v zahraničnej a obrannej politike a ako sme to um, zistili v šiestich národných parlamentoch. Sú tam potenciálne synergie medzi národnými a Európskym parlamentom, keď sa pozrieme na rozpočet zahraničnej politike, na zahraničnú politiku a na príslušné nástroje. Ako to vidíte v priesvitke? Vybrali sme Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Dánsko, aby sme mali komplexný rámec štátov na severe, na juhu, tradičné členské krajiny, východné eh, členské krajiny, tie, ktoré majú zvláštne záujmy v obrane, vo vojenských zásahoch, tie, ktoré sa sústredujú explicitnejšie na rozvojovú pomoc. A tie tri prípady zahraničnej politike sa týkajú Afganistanu, Líbie a Palestíny z rozličných dôvodov, o ktorých budeme hovoriť podrobnejšie o chvíľočku. Ale cieľom bolo mať prípadovú štúdiu, ktorá by sa venovala zahraničnej politike v širokom slova zmysle a vojenských miest zásahom a takisto aj zámorským operáciám, aby sme zistili túto synergiu. Pokiaľ ide o analytické nástroje, keď sa pozrieme na synergiu opatrení potrebujeme viac informácií, ako sú k dispozícii k verejnosti vo väčšine krajín o rozpočtoch na rozvoj, na vojenské operácie a zahraničnú politiku, koľko to stojí. Tieto čísla nie sú len tak ľahko prístupné, čiže to boli výzvy. Ďalej nájsť potrebné dáta a po druhé v rozvojovej pomoci a v obrane a diplomácii ide o iné ciele. Čiže musíme vytvoriť tomu príslušný nástroj, musíme mať rôzne nástroje, keď sa tomuto chceme venovať. Kontext štúdie a prečo teda táto štúdia sa robí teraz je jasný. Lisabonská zmluva poskytla Európskom parlamentu viac právomocí, tiež národným parlamentom poskytla viac právomocí a národné parlamenty by mohli spolupracovať užšie, viac teraz ako v minulosti a to vytvára príležitosti na spoluprácu. Finančná kríza tiež viedla k snahe znížiť rozpočtové výdavky a v oblasti zahraničnej e, politiky, e, obrany a pomoci. Tam je jasné, prečo chceme robiť úspory. Už sme o tom diskutovali, pokiaľ ide o e, vojenské obstarávanie a obstarávanie na obranu, ale sú tam viaceré dôvody, prečo kríza musí viesť k ďalším úsporám a ako pani Nensky povedala, máme tu kontext e, nastávajúceho viacročného finančného rámca, čiže teraz je tá správna chvíľa týmto úsporám venovať pozornosť. A teraz dám slovo Ariele, aby krátko prediskutovala e, to, ktoré parlamenty sme vybrali prečo a aspekty najlepších postupov. Ďakujem. Ešte než nadviažem, tak by som vám chcela povedať, ako si predstavujeme zvyšok našej prezentácie. Ako povedala kolegyňa, najskôr chceme hovoriť o tých eh, prípadových štúdiách v národných parlamentoch. Chcem hovoriť o tých eh, prekážkach v komunikácii, v spolupráci medzi nimi. No a potom eh, chcem hovoriť o troch oblastiach, ako sa parlamenty eh, do nich zapájajú a chcem tiež hovoriť aj o synergiách, ktoré by sa dalo dosiahnuť eh, v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky. No a tretia časť e, e, by mala presne o týchto synergiách hovoriť, aby parlamenty identifikovali a boli schopné implementovať synergie, lebo vieme, že parlamenty naozaj e, takéto informácie majú k dispozícii a môžu tlačiť na takéto synergie, pričom sa zachová aj vysoká úroveň kontroly. Takže týchto šesť eh, prípadových štúdí Írsko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Polsko a Dánsko. Toto je naozaj eh, veľké, eh, veľký geografický zámer. Zahraničná politika týchto krajín má rôzne zameranie. Môže to byť buď to skôr tam vojenská komponenta alebo skôr rozvojová komponenta, potom štáty NATO a mimo NATO, potom krajinu, ktorá nie je súčasťou SZBP, to je Dánsko. No a tiež aj rozpočtov v týchto krajinách prebieha odlišne a toto je jedna z kľúčových vecí, ktoré sme my zistili, že je potrebné sa jej venovať tak, aby parlamenty mohli lepšie spolupracovať. No, vy ste nás požiadali, aby sme našli v parlamentných procesoch e, osvedčené postupy a keď sa pozriete na tú správu, tak vidíte, že je tam čas, kde sa hovorí o tom, ako fungujú parlamenty a na záver máte tabulku, ktorá opisuje v všetkých členských štátoch rozpočtový postup. E, pokiaľ ide o osvedčené postupy, e, je tam jeden veľký problém, Hlavne sme sa s tým stretli, keď sme robili interviu o tom, ako tie procesy v praxi fungujú a my sme teda e, skôr našli e, príklady takých tých e, praktik, ktoré si nezaslúžia byť vzorom než tých vzorových. Takže napríklad nemôžeme povedať, že by všetko fungovalo zle, tým dobre funguje Francúzsko alebo Dánsko, ale naozaj je tam veľmi fragmentované rozhodovanie. Ministri v členských štátoch ako by spolu nekomunikovali, takže ľudia zaoberajúci sa obranou, tí nie sú v kontakte s tými, ktorí sa zaoberajú rozvojovou pomocou a toto platí aj pre výbor, teda že tie parlamentné výbory um, nevyhnutne spolu nekomunikujú, tí, čo majú na starosti rozpočet, nie sú v kontakte s tými, čo uh, sa zaoberajú pomocou alebo obranou. Čiže ten holistický pohľad na to, ako sa príjma rozhodnutie, mm, bolo veľmi ťažké sa k nemu dopracovať. Pokiaľ ide o prípravu politik, tak tam chýba stratégia. Je tam často prelítanie, respektíve sú tam aj medzi, Napríklad v prípade Veľkej Británie vidíte, že rozvoj napríklad v prípade Afganistanu osoby, ktoré sa zaoberali pomocou, ehm, neboli často v kontakte s ministerstvom obrany. A toto často platí aj pre ostatné e, členské štáty. A dalo by sa to zlepšiť teda lepšou e, komunikáciou, lepšou koordináciou a informovanosťou. Takže fragmentované rozhodovanie a rovnako fragmentovaná aj kontrola. Niektoré parlamenty to zvládajú veľmi dobre, výbory pre rozpočtovú kontrolu e, často majú takéto právo kontroly ale ide o to, aby poslanci toto mohli celé vnímať prierezovo aby tam boli e, sektorálne e, znalosti ruka v ruke s tými rozpočtovými vzhľadom na tie výzvy, pokiaľ ide o koordináciu komunikácie, či už vertikálne alebo horizontálne. Myslíme si, že toto je veľmi podstatné pre strategické rozhodovanie a dôležitá je aj lepšia spolupráca medzi parlamentami. Príležitosť na to je, ale je potrebné, aby si poslanci uvedomili tú komplementárnosť ich úloh, teda že nie sú v konkurencii. A toto je jedno z veľkých rizik, že národní poslanci eh, často nie sú ochotní eh, časť eh, svojej kompetencie odozdať, pretože nemajú pocit, že Európsky parlament bol náležitým fórum na takéto diskusie. Takže väčšia miera koordinácie, komunikácia zlepšená, ale tiež ochota akceptovať komplementaritu úlohu národných parlamentov a toho európskeho ale máme tu aj určité príklady osvedčených postupov. E, na tejto obrazovke teraz vidíte príklad internej koordinácie v rámci parlamentu na horizontálnej úrovni a myslím si, že Franský parlament je dobrým príkladom. Tam je ten prístup veľmi systematický a metodický, e, či už ide o kontrolu ex ante alebo ex post a sektorálne výbory veľmi úzko spolupracujú e, s rozpočtovým výborom. A e, rozpočtový výbor je e, vo veľkom kontakte s Cour de teda s e, auditom a veci sa kontrolujú, kontrolujú okamžite a nie až s veľkým časovým odstupom, takže toto je veľmi pozitívny prístup. Na vertikálnej úrovni máme pocit, že Dánsko je dobrým príkladom, pokiaľ ide o vzdelanie informácií pokiaľ ide o vzdelanie informácií medzi e, členskými štátmi Európskym parlamentom. Dánsky výbor pre zahraničné veci je v kontakte s Európskym parlamentom, teda s dánskymi poslancami v ňom. A toto by malo slúžiť ako vzor pre ostatné parlamenty. Naozaj je potrebné úzke prepojenie e, europoslancov z príslušnej krajiny a s tými národnými. No a teraz znova k tým prípadovým štúdiám bolo potrebné skrátka zaoberať sa dvomi vecami. Poprvé, rozpočtová prax v národných parlamentoch a potom príklady zahraničnej politiky a teda možnosti synergie v tejto oblasti. To sú eh, dve naozaj eh, oddelené otázky. Poprvé, ako môžu spolupracovať európske parlamenty a potom po druhé, eh, akým spôsobom by sa otázky zahraničnej politiky dali vnímať tak, aby sme dospeli k synergiám tie e, synergie. E, tam ide skladka o to, aby sme buď to usporili peniaze, alebo aby sme ich využívali efektívne. Tie tri prípadové štúdie, ktoré sme si zvolili, máme tu Libiu, Afganistan a Palestínu, to sme si vybrali v prípade Palestíny napríklad preto, lebo je to oblasť, kde sa členské štáty angažujú už 10 e, ročia a kam Európska únia posiela veľké sumy. Prepačte. Netrafila som sa celkom na, ten, na to správne tlačidlo. Takže rozvojová pomoc palestinským územiam, Európska únia ako taká naozaj prispieva vo veľkej miere, ale aj členské štáty sú angažované. A vystáva otázka, je tu duplicita? Dali by sa zlepšiť synergie, dalo by sa niečo ušetriť? Dalo by sa napríklad pôsobiť e, v jednej budove e, jednotlivé veľvyslanectvá, aby tam nemusel byť e, diplomatický personál z každej krajiny a tak ďalej. No my sme zistili, že v prípade Palestíny napríklad Taliani tam dávajú väčšiu mieru Eh, pomoci ako do iných eh, regiónov, respektíve ako iné krajiny, ale je to stále v reálnych číslach menej ako tie ostatné krajiny, lebo nie sú až takým veľkým donorom. Eh, ale je tu možnosť teda výmeny osločených postupov. Tiež je Mm, vhodné uviezť, že členské štáty poskytujú svoju pomoc iným spôsobom. Taliansko napríklad e, to dáva k dispozícii multilaterálnym inštitúciám a mimovládnym organizáciám a tieto potom e, rozdeľujú. Iné krajiny, napríklad Veľká Británia, tieto radšej pracujú na bilaterálnej úrovni, možno aj prostredstvom mimovládnych organizácií, ale je tu teda otázka, keď to robíte cez iné organizácie, ako zabezpečíte, že tam bude efektívna kontrola týchto výdavkov. Takže Taliansko a ďalšie členské štáty a EÚ by možno sa mohli zamyslieť nad tým, ako najlepšie postupovať, teda položiť si otázku, aké sú výsledky, je to rozdeľovanie e, peňazí efektívne a možno aj nejaké spoločné programy a potom možno synergii napríklad medzi Írskom a Polskom. E, týmto krajinám ide o vidiecký rozvoj a toto sa doplňa e, vhodne zo strany Veľkej Británie e, dôrazom na mestský rozvoj. E, a potom, pokiaľ ide o dĺžku toho zaangažovania, napríklad v prípade e, Veľkej Británie, toto spôsobuje ďalšiu e, výzvu, pokiaľ ide o vytvorenie tých synergií a to, že krajiny typu Írsko nechcú byť zapojené do vojenských aktivít, keďže je to neutrálna krajina. Toto je rozdiel napríklad v porovnaní s Veľkou Britániou teda všetko, čo je vojenské, od toho dávajú ruky preč. Potom pomoc Veľkej Británie, a tá sa napríklad môže používať aj v oblasti obrany a nielen v oblasti um, boja proti chudobe a tak ďalej. Takže je tu teda taký postupný prechod medzi tými základnými cieľmi rozvojovej e, pomoci, teda odstraňovanie chudoby a takými vyššími cieľmi, ako napríklad pomoc a podpora v oblasti obrany. Potom, pokiaľ ide o Dánsko a Veľkú Britániu, tieto sú krajiny, ktoré sú ochotné pomáhať e, na osi vojenskej aj rozvojovej. Francúzsko tam je to skôr tá vojenská komponenta, napríklad v prípade Afganistánu a rozvojová pomoc tam už to potom pokrývkáva. Takže celkové výdavky sú relatívne obmedzené 3 miliardy eur v prípade Francúzska, 13 miliard eur v prípade Veľkej Británie. V prípade Afganistanu však máme jeden dobrý príklad a to, že tá pomoc ide ruka v ruke s tou praxou vojenskej intervencie. E, napríklad Irak to majú na starosti Taliani, Gazi, to sú Poliaci, um, Helmand, Helmand to je uh, ďalšia krajina, takže tie krajiny si to viac menej rozdelili, ale uh, takým spôsobom teda sa dá navšťastovať synergia, dá sa vyhnúť duplicitám. Takže sú tu aj dobré príklady spolupráce, rozdelenia úloh a racionalizácie. No, Ale na to je samozrejme potrebná komunikácia a je na to potrebné zabezpečiť, že ak nejaká krajina niekde pôsobí, tak eh, tam pôsobí dlhodobo a, a eh, nestiahne sa zo dňa na deň. No a posledný príklad, to je Libia. To je relatívne nedávna vec, dúfajme, že krátkodobá. Ale tam to bolo pod vedením NATO, Veľká Británia a Francúzsko boli do veľkej miery zapojené. Prepašte, tie čísla, ktoré som dala v prípade Afganistanu, tam to je chybné. E, tá rozvojová pomoc e, tam som mala na mysli Líbiu a tam Francúzsko dáva oveľa menej ako Veľká Británia na pomoc, hoci v prípade vojenskej intervencie tam to bolo asi 450 miliard na krajinu. Takže pardon, nie miliard, ale miliónov. Takže sú to naozaj obrovské sumy na vojenskú intervenciu, ale potom pokiaľ ide o tú následnú pomoc, tak tam sa to dosť líži, líši. Libia je dôležitý príklad, pretože poukazuje na to prepojenie fázy konfliktu a fázy po konflikte. Veľká Británia a Francúzsko sa teda angažovali, vojenská intervencia a preto teraz Európska únia musí poskytovať určitú pomoc v období po konflikte a boli by sme radi, keby to takto pokračovalo v najbližšej budúcnosti. Európska únia už ale vyjadrila záväzok poskytnúť vojenskú ochranu a humanitárnu pomoc eh, v apríli minulého roka, takže nie je to eh, tak, že by Francúzsko a Veľká Británia konali na vlastnú pesť. Eh, takže ide teraz o ten prechod od vojenskej pomoci k tej rozvojovej. A znova tu vidíme rozdiely medzi určitými členskými štátmi, ktoré sú ochotné poskytnúť pomoc a takými, ktoré sa chcú skôr angažovať vojensky. Na záver vystalo viacero otázok, ktoré e, vám na obrazovke neukážem ale je dôležité sa nimi zaoberať. Je tu množstvo bilaterálnych a iných iniciatív, ktoré členské štáty realizujú napríklad e, námorná operácia Belgicko-Holandská operácia Atalanta. Toto všetko sú veci, ktoré môžu byť vnímané ako dobré vzory, úspory, racionalizácie spolupráce, napríklad zmluva o obrane Anglicko-Francúzska. E, toto je niečo mimo EÚ, ale pomáha to vytvoriť synergie a dosiahnuť úspory v oblasti obrany. Ďalej, Belgicko-holandská spolupráca, a toto je tiež dobrý príklad, lebo um, tam ide napríklad o školenie, o výcvik, o výmenu osvedčených postupov a tiež o spoluprácu, pokiaľ ide o verejné obstarávanie v oblasti obrany. Takže vychádzajúc e, z tých našich e, prípadových štúdí, naozaj vidíme, že sú tu možnosti spolupráce a synergii pokiaľ ide o poskytovanie pomoci, pokiaľ ide o kolokáciu veľvyslanectia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, a pokiaľ ide o to zdieľanie priestorov, tak myslím, že k tomu je samostatná správa, preto sme sa tomu nevenovali do detajlov. Pokiaľ ide o pomoc, genská iniciatíva, prepačte, Parížská deklarácia, táto už viedla k e, rokovaniam a k e, určitému prepájaniu sa, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a zatiaľ to ešte plne nefunguje a pokiaľ ide o spoločné obstarávanie, tam sa dá dospieť k synergiám, ale čomkrát zatiaľ nie sú veľmi ochotné e, napredovať v tejto oblasti. A teraz ešte veľmi stručne Ariela povie o ďalšej časti a potom ja to uzavriem. No, tieto tri prípadové štúdie naozaj jasne ukázali, že prístup k informáciám nie je daný. My keď sme sa snažili identifikovať tie synergie, tak sme zistili, že je potrebné predtým urobiť zo pár krokov a tieto kroky najlepšie robia parlamenty. Takže pokiaľ ide o tie analytické nástroje, tie sa trošku lišia, pokiaľ ide o rozvoj a mm, zahraničnú politiku. Parlamenty naozaj musia využívať všetky svoje zdroje a schopnosť komunikácie navzájom, aby identifikovali a implementovali synergie so zachovaním potrebnej miery kontroly. Takže pokiaľ ide rozvojovú pomoc, tam si myslíme, že je potrebné to sa môže dať veľmi základné, ale nerobí sa to. Dôležité je vyhodnotiť tie ašpirácie, ktoré majú členské štáty a Európska únia. Áno, je dobre hovoriť o synergiách, ale ak e, tie priority v členských štátoch nie sú rovnaké, tak potom aké synergie? Ja si myslím, že potom musí nasledovať vyhodnotenie e, agregátnych e, zdrojov, teda suma EÚ a suma všetky členské štáty dohromady. Toto znova môže viesť k vytváraniu synergií. Pokiaľ ide o rozvoj, tak tam sú dôležité ešte ďalšie dve veci. Po prvé, identifikácia informácií, to sú výdavky podľa krajín, či už príjemcovských alebo dorovských, a zároveň vyhodnotenie výsledkov, e, teda zameranie na ciele, či už je to umrtnosť detí, predchádzanie konfliktom, e, gramotnosť a tak ďalej. Takže keď eh, takéto údaje majú parlamenty k dispozícii, tak potom môžeme hovoriť o príprave nejakých synergií. Pokiaľ ide o ten analytický nástroj pre obranu a diplomáciu, tam je to trošku iné, lebo je to vec dlhodobejšieho charakteru, tam ide o obstarávanie a tak ďalej. Ale poprvé je stanoviť si eh, ciele a um, kapacity. To sú veci e, typu infraštruktúra, personál a tak ďalej. Potom e, znova e, tie kapacity, agregátna suma. Potom môžeme hľadať medzery, respektíve to, čo robíme dobre a potom môžeme identifikovať a um, implementovať synergie. Dobre, a teraz k zhrnutiu. No, a najskôr sa nám zdalo, že v tejto oblasti nájdeme skôr problémov, problémy než riešenia. Uh, a, preto sme si kladli otázku, aké odporúčania vôbec budeme schopní vypracovať. Ale mm, na záver sme dospeli k tomu záveru, že pokiaľ ide o duplicitu a prelínanie, že áno, v tejto oblasti sa dajú dosiahnuť určité úspory. Takže ak je tu posilnená spolupráca medzi parlamentami členských štátov a tým európskym, tak na to je na národnej úrovni potrebná zlepšená interná spolupráca medzi ministerstvami a osobami v parlamente. Musí tam byť jasná národná stratégia, táto je nevyhnutná a toto bude samozrejme závisieť od stratégie e, národnej zahraničnej politiky e, kde sa stanovuje, akú úlohu členské štáty chcú zohrávať, pokiaľ ide napríklad o, o vojenské intervencie. Teda od toho prístupu krajiny eh, veľmi eh, závisí ten konkrétny prístup a toto isté platí aj pre Európsku úniu. Ambície Európskej únie a tieto musia samozrejme byť eh, náležite vybavené rozpočtovo. A vystáva tu otázka toho, ako sa vydáva rozvojová pomoc. Áno, členské štáty, tam je to 0,7 HDP, pardon, HND na rozvojovú pomoc, ale zatiaľ iba Dánsko toto číslo dosahuje, respektíve presahuje to 0,8 ale ostatné krajiny zatiaľ to nedosahujú. Takže naozaj vidíte, nejaké rozhodnutie tu padlo ale e, zatiaľ sa toto číslo nedosahuje. A myslím si, že nikto verejne nepovie, že toto e, percento by sa malo znížiť, ale bolo by dobre spolupracovať tak, aby sme dosiahli lepšie výsledky a pri využívaní našej pomoci. Pokiaľ ide o vojenskej kapacity, čo chceme kolektívne dokázať? Potrebujeme všetci tanky? Nuž no nie, ale ako o tom budeme rozhodovať? Takže zlepšenie internej koordinácie a jasné stratégie národné a európska. Na to je ale treba viac informácií, transparentné rozpočtovanie, výmena informácií o rozpočte, jasné informácie o nákladoch jednotlivých aktivít a kapacít. Potrebujeme komunikáciu vertikálne aj horizontálne. V rámci parlamentov medzi nimi a medzi Národným parlamentom a, Euró- Národným parlamentom a Európskym parlamentom. A takto by sme sa mohli dopracovať k úsporem a väčšej efektívnosti. Takže znova opakujem, potrebná je koordinácia. Na záver, áno, dajú sa dosiahnuť úspory. Áno, sú tu už určité osvedčené postupy, napríklad zlepšenie vzťahov medzi sektorálnymi výbormi a tým rozpočtovým. Ale aby sme dospeli k k synergiám, je potrebné si uvedomiť, aké ciele príslušná členská krajina sleduje a Európska únia sleduje, vychádzajúc z plnej úprimnej výmeny informácií, na čo je potrebná koordinácia. A pokiaľ je o ten parlamentný rozmer, článok 10 protokolu 1 Lisabonskej zmluvy by sa mal využívať, ale je evidentné, že sú tu otázky týkajúce sa interakcie parlamentov. Národní poslanci sú často skeptickí, pokiaľ ide o spoločné sednutia v Bruseli. Bilaterálna skupinová spolupráca, mm, toto je možno cesta vpred, tá anglicko-francúzska zmluva o obrane, tam je podvýbor v oboch e, parlamentoch a toto funguje relatívne dobre. Takže sú tu príležitosti na koordináciu. Ale ešte na záver jeden návrh a to, že veľké schôdzky možno nefungujú až tak dobre. Ja dnes ráno som mala jeden problém. Je to poprvýkrát, čo som prišla do parlamentu a väčšinou, keď niekde vystupujem, tak sa postavím. E, pred e, publikum a môžem mať očný kontakt, ale problém e, s touto sálou je v tom, že ja vidím len predsednícky stôl a ostatných kolegov nevidím, takže nevidím vaše reakcie. A toto prebieha aj v prípade stretnutí Európskeho parlamentu s tými národnými, takže tá osobná dynamika, očný kontakt, to tam je mimoriadne komplikované. Takže keby sa nám podarilo dopracovať sa k takej situácii, že sa ľudia budú poznať, či už v rámci stranických konexí alebo v rámci rôznych sietí. Takže prosím, spájame sa neformálne a vytvorme takú nejakú možno virtuálnu sieť, robme veci simultánne, eh, simultáne, lebo ak sa chceme zbaviť toho informačného deficitu, tak naozaj chceme vedieť, čo prebieha, tak je na to potrebný systematický prístup e, vo všetkých členských štátoch a v Európskom parlamente. A toto by sa dalo dosiahnuť e, spoločnými procesmi. Áno, povedzme si, zistíme, koľko sa vydáva v Palestíne, kto čo robí, je tam nejaká duplicita, jednotlivé národné parlamenty a sektorálne výbory tieto informácie nikdy nedostanú, ale keď e, budeme k tomu pristupovať systematicky, budeme tie parlamentné otázky, tak by sme sa mohli dopracovať k e, informáciám, ktoré by sa dali využívať systematicky. Takže zlepšenie informovanosti, komunikácie, to by nám umožnilo lepšie si uvedomiť, aké sú tie skutočné príležitosti. Ale na to je samozrejme potrebná silnejšia spolupráca a koordinácia. Často, by sa dal dosiahnuť na stranickej úrovni, prepojenie typu Dánska, teda europoslanci a národní poslanci, ale mm, je to samozrejme potrebné robiť na základe vzájomného rešpektu a interakcií medzi týmito poslancami. Tuto by som to rada uzavrela a ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Merci beaucoup, mesdames. Merci de cette présentation. Ďakujem pekne, pani, za túto prezentáciu veľmi jasnú, naozaj bola nabitá informáciami a zaujímavými analýzami. Naozaj ste to aj takou osobnou komponentou obohátili, takže naozaj sa nám to páčilo. Teraz Joran Ferm a potom pán Hartong. Uh, uh, I, I really appreciate... Ďakujem pekne. Skutočne chcel by som oceniť túto prezentáciu, bola veľmi nápomocná, skutočne, lebo tuto ide o tie témy, o ktorých sme diskutovali vlastne už roky, roky v tomto parlamente. A ja tu mám pár úvah a samozrejme jednu otázku. Všetci vieme, že vytvorenie spoločnej bezpečnostnej obranej politiky je veľmi zložitá vec. Sú tu určití globálni aktéry ako Fran- Francúzsko a Spojené kráľovstvo, e, sa nechcú vzdať istých kompetencií v prospech Európskej únie. Vieme, ako to prebieha na úrovni OSN v Bezpečnostnej rade a to je zložité. Takže možno, že bol dobrý prístup tak opačne z dola nahor, že napríklad e, vieme, ako funguje spolupráca priamo v e, Líbii v Afganistane, a možno, že je možné dosiahnuť tam nejaké synergie, zvýšiť účinnosť, úspory, možno, že takto by sa vytvorila lepšia bezpečnostná politika. A ja tu mám otázku. Tu ide o to, že mnohé členské štáty a Európska únia tam pôsobia. V zásade je to dobrá vec. Myslím si, že bolo by horšie, keby mnoho členských štátov tam nepôsobilo a nemali o to záujem. Tu si musíme povedať otázku, či sa tie aktivity prekrývajú, či ich budeme koordinovať, alebo či to vedie k tomu, že sa rozumným spôsobom preozdelia zodpovednosti medzi jednotlivými aktérmi. Že by som sa chcel spýtať, že čo sa týka Európskej únie, či lepšie takto riešiť, alebo cez iné inštitúcie, či by to mali byť nejaké koordinované inštitúcie. Jedno z vašich odporúčaní, jedno z vašich odporúčaní sa týka toho, aby sa nahradilo úsilie členských štátov aktivitami Európskej únie. To znamená, že Európska únia mala e, vykonávať viac operatívnej činnosti priamo v daných krajinách. Potom by tu vystavovala zložitá otázka pre nás, keďže Európska únia to má prevzať, tak vlastne musíme rozšíriť, expandovať organizácie Európskej únie. Je tu nejaká iná možnosť, tým, že by sa koordinovali napríklad organizácie, ktoré tam už pôsobia, ktoré sú silné, sú organizácie členských štátov. To je moja otázka. And more money. Áno, nielen koordinácia, ale aj viac peňazí. Pán Hartong, máte slovo. Ďakujem, voorzitter. Uh, dank voor het onderzoek. Ďakujem pekne za túto štúdiu a chcel by som položiť jednu otázku či vlastne potrebujeme mať nejakú externú politiku Európskej únie, keďže sú tu vlastne členské štáty, ktoré realizujú svoje vlastné externé politiky, tak e, tu vlastne e, aj tak vieme, že sme závisli od medzinárodných udalostí a od bilaterálnych vzťahov. To znamená, že vynakladajú sa stovky miliónov e, na podporu rozličných aktivít v niektorých štátoch. Potom vieme, že sú tu štáty, kde by mohlo dojsť k určitým vojenským aktivitám, ako napríklad Izrael, a tu vystávajú rozličné otázky, koho podporiť a tak ďalej. To znamená, že ja som vlastne už na jeseň položil otázku podobného charakteru, odpoveď som nám nedostal. Takže položil som otázku, ktorá sa týkala toho, že koľko finančných prostriedkov dostáva Palestína od Európskej komisie. Zatiaľ som odpoveď žiaľ nedostal. Ďakujem pekne. Ďalší, ďalší rečník. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že my sme vlastne vytvorili vlastnú inštitúciu, a síce Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ktorá má preziať tie úlohy, o ktorých ste hovorili. Mne by zaujímalo vlastne, aký je váš názor na koordináciu ESVČ a ako to vyzerá, ako by sme v tom mali ďalej pokračovať. Vy ste prezentovali mnohé obsiahle návrhy ale musíme skutočne povedať, že my už tu máme inštitúciu, ktorá je zodpovedná aj za programovanie a, a vlastne koordináciu medzi komisiou a SVČ, takže mohli by ste k tomu niečo povedať? Oui, je vous remercie. L'étude qui a été Ďakujem pekne. No, tá štúdia, ktorú sme zadali, sa tohto netýkala. Len aby ste vedeli, že to bude treba ešte dopracovať. Pani spravodajkynia, že vy, Nadežda, máte nejakú otázku? Uh, no. Ďakujem pekne. Nie. Ja plne súhlasím s tými odporúčaniami, ktoré boli prednesené. Chcela by som povedať, že mali sme zabezpečiť to, aby sme využili e, v rozumnej miere tie odporúčania z tejto štúdie, som veľmi rada, že tu boli viacerí kolegovia, ktorí vystúpili v diskusii a možno je dôležité zopakovať to, že potrebujeme tak povedať racionalizovať naše ciele. Spoločné programovanie je konec koncov vzájme na všetkých, čo je veľmi zásadné. Áno, sú tu aj synergie, ktoré je možné ľahko dosiahnuť v oblasti obranej politiky, rozvoj pomoci a tak ďalej a myslím si, že v rámci spoločného úsilia sa nám určite podarí dosiahnuť tieto dôležité ciele. Pravdepodobne potom bude menej pochyb, či vlastne musíme vytvoriť spoločnú zahraničnú politiku, lebo viem, že sú tu skeptici, ale ja si myslím, že je to možné, je to realizovateľné a bolo by to prospešné pre Európsku úniu a preto by som chcela povedať, skutočne vítam tú prácu, ktorú ste odvedli. Ďakujem pekne. Madame Smith, voulez répondre? Ďakujem pekne, pani Smith. Chceli by ste zodpovedať na tú otázku, ktorú položil pre všetkým pán Ferm? Ďakujem pekne. Budem veľmi stručná. Viem, že máte program, ďalší program o 10. Čo sa týka otázky pani Gresle. My sa skutočne, my sa skutočne snažili napísať našu správu tak, aby sa to neprekrývalo s tými štúdiami, ktoré už boli E, vykonané, takže my sme sa nechceli zamerať na ESVČ. My samozrejme vieme, že sa vykonala istá práca v oblasti kolokácií. To, čo my sme tu uviedli, sa netýka presne týchto oblastí. Išlo o to, aby, sme, aby sa generovali tie e, hlavné úspory, tak tu ide o zdieľanie veľvyslanectiev v rámci členských štátov a potom tu ide o to, že vlastne aj tie zastúpenia Európskej únie môžu využívať aj vlastne e, zástupcov členských štátov. Častokrát je to tak, že vlastne keď e, ľudí dáte do jednej budovy, oni vlastne komunikujú a potom sú tam aj také e, nemerateľné alebo nehmatateľné výhody, okrem tých samozrejme hmatateľných a vymerateľný a je možné dosiahnuť významné úspory. To sme sa ale nesnažili zohľadniť tejto správe, lebo vieme, že už takéto správy boli vypracované. No a čo sa týka Holandska a toho palestinského prípadu, tak by som chcela povedať, že tá otázka pána Ferma, áno, sú tu určité prístupy, možnosti prístupu z, z dola nahor, aj čo sa týka rozvoj pomoci, E, sú tam totižto partnery a mimovládne organizácie, ktoré spolu komunikujú a na úrovni členských štátov je to už také zložitejšie, takže ten prístup z dola nahor je podľa mňa veľmi prospešný. Čo sa týka koordinácie a spolupráce, nemyslím si, že tu budeme mať zhodu členských štátov v oblasti externých politík alebo rozvoj pomoci, že by jednoducho nastala taká situácia, že úlohu členských štátov prezvezmu v plnej miere, prevezme v plnej miere Európska únia takže skôr je to taký pákový efekt, to znamená, že Európska Únia, Európska komisia spolupracuje s Spojeným kráľovstvom, čo sa týka medzinárodného vývoja, spolupracuje napríklad aj e, s nemeckým e, úradom pre medzinárodnú spoluprácu. To znamená, že komisia tu má určité možnosti, kade môže e, posúvať ďalej finančné prostriedky prostredníctvom inštitúcií členských štátov. Takto je možné poskytovať pomoc zo strany EÚ. Samozrejme sú tam určité podmienky a na to je to naviazané. To znamená, že ak sa nenaplní isté podmienky, tak nie je možné e, tieto prostriedky e, využiť. Takže prosím si to kritérií možno zabraniť duplikáciám. Ďakujem pekne. Pán Harton, chceli by ste ešte na to zareagovať? Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, som trošku prekvapený z toho dôvodu, že vlastne e, táto pani nechce reagovať eh, na moju, otázku, na moju otázku. Áno, sú tu určité štúdie aj v Európskom parlamente, ale myslím si, že keď ich máme, je dôležité o tom diskutovať. Tak je to škoda, že nechce reagovať. Ďakujem. Milí kolegovia, nechceme sa vyhnúť eh, diskusii. Ak sledujete prácu rozpočtového výboru, tak minulý rok sme vyslali misiu výboru pre rozpočet, výboru DV a výboru AFET do Izraela Prečo tam? Pretože sme si urobili uh, sumu pomoci, ktorú Európska únia v rozličných riadkoch rozpočtu vydáva na jednotlivé územia a konštatovali sme, že tretie krajiny profitovali najviac z európskej pomoci a priamo v teréne, hovorili sme teda o tom viackrát aj tu, v rozpočtovom výbore sme konštatovali, že peniaze, ktoré vydávame palestinským orgánom na rozvojovú a hospodárskú pomoc a na fungovanie e, Palestíny sa využívali dobre. Izraelská vláda nám poďakovala, pretože v podstate je to európsky daňový poplatník, ktorý platí miesto izraelského daňového poplatníka za administratívu územia ktoré pre Izrael sú pod jeho autoritou, ale prakticky nie sú riadené izraelskými orgánmi. Je to administratíva, ktorá je úplne prekvapujúca. Takže vaša otázka je legitimná. Máme všetky disponibilné dáta, môžete ich získať. To nebolo predmetom tejto štúdie. Ďakujem pani Hav a pani, pani Schmidt za prezentáciu ich správy. James, chcete vystúpiť? Mám ešte potom ďalší bod, ktorý je s tým spojený. Dobre, takže to bude bod, o ktorému sa budeme venovať o chvíľočku. Mm, za mňa by som chcel teda predovšetkým hovoriť o tom jave, ktorý opísali naši experti a síce, že je tu nedostatok e, koordinácie v členských krajinách teda koordinácie medzi administratívou, parlamentnými výbormi, ktoré sú poverené zahraničnou politikou, obranou, e, rozvojovou pomocou, inými aspektami vonkajších vzťahov, humanitárnymi projektami a podobne. Je to teda problém, ktorý máme jednak v Európskej komisii, v Európskom parlamente. Problém, ktorý vidíme všade, je to taká spoločná výzva. Až doteraz v národných parlamentoch niektoré sú lepšie kontrolované v oblasti zahraničnej politiky ako iné, ale žiadny z nich nemá predstavu o tom, že európska spoločná vízia by mu no, pomohla veci zefektívniť a usporiť prostriedky. Afganistán je učebnicový príklad tohto. Je tam 23 alebo 24 európskych krajín, ktoré vyslali vojenské kontingenty priamo sem a je to na nič. Bilancia je katastrofálna, ale každá krajina sa sústredí na prácu svojho vojenského kontingentu. Každá národná vláda je na to hrdá a nikto nemá globálnu predstavu o celku. Výsledok 10 rokov, ak by sme za ne spočítali vojenské výdavky, predovšetkým hlavne výdavky USA, ale aj niektorých členských krajín a rozličné výdavky na rozvojovú pomoc, tak eh, dospeli by sme k 10 násobku či 20 násobku hrubého národného dôchodku, hrubého domáceho produktu Afganistanu. Každý to hodnotí inak, nie je tu globálna suma. A uvedomujem si, že máme potrebu vytvoriť nástroj, ktorý by umožnil vždy, keď prebieha nejaký medzinárodný projekt, kde buď ako Európska únia alebo niektoré členské krajiny zasahujú, Potrebujeme mať globálnu politickú kontrolu. Okrem Afganistanu je tu ďalší príklad, takisto učebnicový, nebol predmetom vašej štúdie, ale treba sa mu venovať. A je to boj proti pirátstvu na somalskom pobreží, to je škandál finančný, vojenský, politický, nikoho to nezaujíma. Vynakladáme tam obrovské sumy z vojenského hľadiska aj hospodárskeho. Hospodárska strata pre námornú dopravu sa kumuluje, ale na to je spoločná, spokojné. Operácia Atalanta sa to nazýva a každá, každý štát sa tomu venuje separátne. Musíme si zvyknúť na to, že je tu čoraz viac mandát OSN, pod ktorým prebiehajú takéto vojenské operácie. Musíme to politicky a rozpočtovo kontrolovať a my tu v rozpočtovom výbore nechceme zasahovať do obsahu politiky. Našou úlohou je spočítať výdavky EÚ a s národnými parlamentami národné výdavky, aby sme tých, ktorí sú zodpovední za zahraničnú politiku, postavili pred ich zodpovednosť. Takže toto je predstava. Teraz je to na vás, aby ste zistili, aké sú tam tie náklady. My to nemôžeme posúdiť, e, ale musíme sa venovať tej globálnej sume. Znovu ďakujem našim expertom. Tieto závery sa zverejnia už v tomto oznámení, ktoré sa vysiela cez internet. Ale ak súhlasíte, tak by sme upozornili výbor AFET, výbor EKON a takisto vysokú predstaviteľku a Národným parlamentom by sme vyslali toto posolstvo, aby sa z toho mohli použiť a, poučiť a využiť všetky informácie. V poslednom čase sme možno príliš násobili uh, medziparlamentné schôdze o rozpočte, ale ako viete, v zahraničnej politike až doteraz sme sa nedokázali zhodnúť medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami o spôsobe, ako spolupracovať po tom, čo zaniklo parlamentné zhromaždenie západnej Európy. <clears throat> Toto zmizlo, čiže teraz je potrebné ho nahradiť nejakým orgánom, ktorý by dokázal politicky kontrolovať, parlamentne kontrolovať zahraničnú politiku členských krajín. Momentálne diskusie v rámci Kozaku a medzi predsedami parlamentov neviedli k nejakému výsledku a podľa mojich posledných informácií ani tá atmosféra nie je najlepšia, takže uvidíme, čo sa dá robiť. Dobre, ďakujem. Ďakujem pani Nensky a teraz James Ellis chcel hovoriť nadväzne na túto štúdiu. Uh, uh much, to... Ďakujem pekne a gratulujem spravodajcom Pán predseda, možno, že tento dokument by sme mali dať nášmu generálnemu riaditeľstvu, aby vedeli, aké sú náklady ne Európy, aby vedeli možno, čím sa bude zaoberať parlament neskôr. No a e, ja som bol poverený, aby som sa zaoberal pilotným projektom a tu ide o to, aby sa vytvoril medzinštitucionálny systém. Je to projekt 25019 a chcel by som upriať pozornosť kolegov na to, že ten dokument je od minulého týždňa k dispozícii. Je tu o globálne trendy do roku 2015, je tu o fungovanie policentrického sveta a myslím si, že je dobre si to pozrieť, aby sme vedeli, ako sa má Európska únia zamýšľať nad fungovaním sveta v budúcnosti. Sú to viaceré veci, ktoré sa chcem spýtať nášho výboru. Poprvé, tí ľudia, ktorí pripravili tento dokument, ak by si to teda e, náš výbor želal a koordinátori, Možno, že bolo dobré, keď sme tu mali nejaký krátky úvod o tom, čo vlastne obsahuje. Myslím si, že to v celku zaujímavé. E, ide tu o veľkú ekonomickú zmenu, presuny medzi východným svetom a západným svetom. A potom je tu ešte aj druhá fáza tohoto projektu. Je tento projekt 250110. A to ide o špecifické oblasti a myslím si, že je dôležité sa tým ďalej zaoberať z hľadiska nášho výboru a vytvoriť task force. Ďakujem pekne. Merci, James. Donc, nous retenons... Ďakujem, James. Takže tento návrh prezentovať výsledky tejto štúdie, tak ako to bolo urobené, berieme na vedomie. Prečítal som si závery, zdajú sa mi veľmi zaujímavé, hlavne pre rozpočtový výbor. Je to pilotný projekt e, prípravné kroky a sme radi, že James sledoval túto vec a na budúce nám ju predstaví. Pán Salato, požiadali ste o slovo, nevidel som vás, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel povedať, že som skutočne spokojný s tým všetkým, čo ste povedali. A koniec koncov ide tu o výbor, ktorý je zväčša veľmi technicky, sa tu zaoberáme teraz aj politickými vecami, ktoré samozrejme významným spôsobom ovplyvňujú tú technickú stránku. Takže ja si myslím, že je dôležité do tých interných diskusí naše, o našej realite zakomponovať aj takéto diskusie, aby sme mali celkovú predstavu o Európe, o tom, ako funguje Európsky parlament, jeho výbory, Myslím si, že to je veľmi dôležité. Ak by človek iba ďalej pracoval na technických aspektoch toho všetkého bez toho, že by vlastne zohľadnil aj tie politické aspekty, tak by to koniec koncov viedlo k tomu, že Európska únia by nemala zohrávať na medzinárnej scéne tú úlohu, e, ktorú by mala zohrávať. Myslím, že je dôležité takéto veci poslať aj pani Ešton, aby skutočne mohla pôsobiť ako e, ministerka zahraničných vecí z pohľadu parlamentu. Dôležité je, aby ona nebola nejaká technická zástupkynia európskych politík, alebo aby iba reprezentovala nejakým spôsobom politiky, ktoré tak či tak realizujú členské štáty. Takže v tomto zmysle sa vám chcem poďakovať eh, eh, za to, čo ste povedali. Ďakujem pekne aj spravodajkyni. Žiaľ, nemohol som tu byť od začiatku. Ďakujem pekne. Vous bien compris que nous ne souhaitons pas sortir de notre rôle. Nous sommes commission des budgets. rozpočtový výbor. Čiže my nerozhodujeme, kam dať peniaze z zahraničnej politiky. Je to na nás zverejniť sumy, ktoré boli e, viazané a vyzvať verejnú mienku, národné parlamenty, e, vládne orgány, vysokú predstaviteľku, aby posúdili, či takto viazané prostriedky viedli k očakávaným politickým výsledkom. Takže teraz navrhujem, teda najskôr ďakujem našim expertom a tým pádom e, ich chcem uvoľniť a navrhujem, aby sme teraz prešli k hlasovaniu, k vážnej veci k rozhodnutiam, ktoré sa musia prijať. A všetci máte vaše kartičky v prípade, že to bude potrebné. A ja som si svoju priniesol. Ak, vám to, ak ju nemáte, tak mi eh, dajte vedieť. Takže navrhujem, aby sme začali s právou Vogen, bod číslo 5. Čiže správy o odhadoch, ohľa, odhady parlamentu na výdavky v roku 2013. Zmenšie návrh číslo 1 spravodajce proti, kto je za? proti, zdržal sa, zamieta sa dvojka, Gebrandy, spravodajca je za, kto je za, proti, EPP, zdržal sa, schválený, návrh číslo 3, pani Andersen, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa, štvorka, Odenberg, spravodajca nemá k tomuto stanovisko hlasovanie je voľné, kto je za, proti, musíme to skontrolovať. A ja môžem hlasovať? Máme tu jeden, jedného socialistu naviac. Takže Ivalio nebude hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 20 za 11 proti 2 sa zdržali. Schválený. 8. Spravodajca Spravodajcu ten bol stiahnutý. Peťka, pani Vertman, spravodajca je za. Pani Vertman sa nemôže zúčastniť našej dnešnej schôdze, to je za. Proti, zdržal sa. <clears throat> Zamieta sa. Šeska bola stiahnutá, pani Andersen. Áno, to sme stiahli, to mi povedali teraz. 7. De Jong, spravodajca je proti, kto je za? proti, zdržal sa, zamieta sa. 9, Holmajer, ten bol stiahnutý. <clears throat> Kompromis veľké A, ktorý podkrýva viacero návrhov. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. A to nám umožňuje ísť priamo k 15. nášho kolegu Portaša. Spravodajca proti, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 16. Monika. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa schválený. 17. Hartong. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 20. Andrasen. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zamieta sa. 19. platí, pretože ostatné predošlé návrhy boli zamietnuté. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. 24. Všetky ostatné odseky sú pokryté. 24. Andrea Sen, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa, zamieta sa. 25, portáž, spravodajca proti, kto je za? Proti, zdržal sa, zamieta sa. 26, spravodajcov. Spravodajca je za, kto je za? Proti. Schválený. 27, tam je hlasovanie po častiach, prvá časť. Uh, GIS, až po Latis, Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prvá časť je schválená. Druhá časť. Spravodajca nemá stanovisko. Kto je za? Proti? zdržal sa. Čiže druhá časť je tiež schválená. Teraz prejdeme k 28. pána Hartonga. Ten je kompatibilný. Prepačte, pán Salato. Pán predseda, venant de moi, c'est l'expression d'une modestie. Žartujem, tak je to výraz skromnosti, hovorí pán predseda. Ale beriem to na zreteľ. V tom priebehu toho hlasovania k tomu ponižovaniu bude dochádzať priebežne. <clears throat> Takže 28 Hartong, kompatibilný spravodajca je proti, kto je za? 4 proti. Zamieta sa. 29 Gebrandy, tiež kompatibilný, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržal sa, zamietnutý. 30 Holmajer, spravodajca eh, je proti. Kto je za? Proti? Je tu jedna frakcia, ktorá je izolovaná. Takže návrh sa zamieta. Je to ľúto kvôli Monike a jej frakcii. 31 De Jong, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa, zamieta sa. 32 hartom, spravodajce proti, kto za? Proti. Držal sa, zamietnutý. 33 Hartong, spravodajca nemá stanovisko. Hlasovanie je voľné. A prepačte, pokrytý. Tento je pokrytý. Je to pozmenujúci návrh, aby sme mali jednotné sídlo. Ak ho <laughs> schválime viackrát, tak bude mať viacero sídiel. Všetky budú jediné. 34 mm, De Jong hovoria mi, že je kompatibilný, nie je pokrytý, spravodajca je proti, takže kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 35 Hauk. Spravodajca je za, kto je za? Proti zdržal sa, schválený. 36, znovu pokrytý. 37, Hartong, spravodajca je proti, kto je? Nie. 36 nie je pokrytá. Aha, prepáčte. Pokrýva 59, ak bude schválený. To som sa pomýlil. Takže <clears throat> spravodajca nemá stanovisko, kto je za. Ďakujem proti. To isté ako predtým. Zdržal sa schválený. A teda pokrýva 59, tá je ďalej. 37 kompatibilný. Hartong, spravodajca proti, tak nie. Hart, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 38 pani Odenberg, ten je pokrytý. Stále je to o jednom sídle. 39, taktiež pokrytý. 40, Darren Vogan a Monika. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 41 Helga, kompatibilný, ale spravodajca proti, kto je za? Helga proti, zamieta sa 42 Andersen, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa 43 bol stiahnutý, 44 pán Morganti, ten musím odhlasovať, Spravodajca je proti, kto je za? proti, zdržal sa, zamietnutý. 45 spravodajcu a pána Ferma, doplnený ústnym pozmenujúcim návrhom. Ide o doplne do odseku 12a asks therefore for the rules to be revised accordingly. Kto je za tento návrh takto doplnený? Proti. Zdržal sa? Schválený. 47 spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. Teraz môžeme prejsť priamo k 50 jednotke spravodajcu. Taktiež ide o ústny pozmenujúci návrh, e, ktorý máte. Do odseku 13a sa musí doplniť notes that pursuant to the agreement reached in the conciliation meeting between the Bureau and the Committee on Budgets. A zvyšok sa nemení. To je zmienka na naše stretnutie s rozšíreným predsedníctvom. Kto je za? proti, zdržal sa, čiže je schválený. Teraz by sme mohli prejsť k 52. De Jong, ten je kompatibilný, spravodajca je proti, kto je za. Proti zdržal sa, zamieta sa. 53 Helga Trupel, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zamieta sa. 54 Holmajer, teda bol stiahnutý. 55 Morganty, spravodajca je proti, kto je za? Proti zdržal sa, zamieta sa, kompromis veľké B, spravodajcu, kto je za. Ďakujem, proti, zdržal sa, schválený. Takže až do 59 to je pokryté. Čiže 60, Hartong, spravodajca proti, kto je za? Proti, Zamieta sa. 61 Andresen, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 62 De Jong, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 63 Paskas. Spravodajca proti. Kto je za? proti, zdržal sa, zamieta sa. 64 Vertman je doplnený ústnym pozmeňujúcim návrhom pani Holmajer. Ide o vloženie New Unforeseen Buildings. To je zaujímavý koncept. Monika? Ehm, my sme sa rozhodli za to, že vlastne ten celý komplex, ktorý vlastne už je v tých predchádzajúcich ustanoveniach, my sme sa teda rozhodli, že ako EPP budeme celkovo proti, lebo dvojito alebo strojnásoby to nemá zmysel. Potom v návrhu 52, tam čas bola proti, táto cena pre žurnalistov už neexistuje, Jednoducho, preto sme hlasovali proti, lebo nemôžeme byť proti niečomu, čo už neexistuje. To je iba preventívne opatrenie e, proti niečomu, čo už tak neexistuje. Euh, Keď som bol na základnej škole, tak som sa naučil, že mínus delené mínusom, respektíve záporné číslo delené záporné číslo, záporným číslom dáva pozitívny výsledok. Takže chápem to tak, že správodajca je proti tomuto návrhu? Hovoríme o 64. -ke. Ste proti? Áno. Takže kto je za 64? -ku? Pani Vertman. Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. Zostáva nám 65 Harton. Kto je za? proti, zdržal sa. Zamieta sa. Záverečné hlasovanie navrhujem, aby sme e, to urobili elektronicky. Ann Jensen, máte vašu hlasovaciu kartičku? Nie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, vrátane Ann. Ona môže hlasovať, než tu máme veľa liberálov, to je zvláštne. Nie, nemôže hlasovať. Takže mala prísť na čas. Koniec hlasovania. 31 za 2 proti 2 sa zdržali. Ak by bola Anna hlasu- mohla hlasovať, tak by hlasovala za. Dáme to do zápisnice. Blahoželáme spravodajcovi. To bola ťažká úloha. Urobil to efektívne. A teraz prejdeme k, k bodu číslo 19. bodu číslo 19. Ide o služobný poriadok. Je to správa pána Lajena, nášho mocného podpredsedu. Máte hlasovacie kartičky? Aniesen by mala mať právo hlasovania, Jan Mulder je vylúčený. Takže správa Lajen. Návrh 4, spravodajcu, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 17. Rozdelené na dve časti, pardon, na tri. Poprvé pridávanie slova skills competencies, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, so as to ensure, až po all grade of all function groups. Spravodajca je proti, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Tretia časť. Nahradí sa shall allow slovom binds. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Rovnakou väčšinou zamietnuté. Teraz 18. Kto je za. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 19 to bolo stiahnuté. Nie. Nie. Tam máme ešte ústny pozmeňovací návrh. If he has. Spravodajca napriek tomuto návrhu je proti, takže kto je za? Kto proti? To sa zdržal. Je tu jedna mocná skupina, ktorá je trošku izolovaná. Bola trošku posilnená, ale nestačí to, takže zamietnuté. Áno, my vždy strácame. Dobre, takže ďalší návrh 20, kto je za? Kto je proti? Áno, väčšina za, takže prijaté 21 stiahnuté, 22 Sidonia, spravodajca je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 23 stiahnuté, 24 Portáž kľúte, spravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 25 stiahnuté, 26, Trupel, spravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 27, od GUE, spravodajca je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 28, stiahnuté 29, pani Gresle, ja by som aj 29 chcela stiahnuť. Dobre, 29 je tiež stiahnuté, vďaka. Aj 30 je stiahnutá. Áno. Takže teraz recitals, návrh 7, pani Wertmann. Je tam ešte aj ústny pozmeňovací návrh. Spravodajca je za, kto je za? Kto proti? No to musíme overiť, lebo to nie je evidentné. Ja mám hlasovacie právo. Hlasovali ste už? Výborne. 20 za, 16 proti, nezdržal sa nikto, prijaté. Dvojka spravodajcov, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 8 Hercog. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka spravodajcu. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 9. Helga. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 10. GUE. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Rovnako väčšinou zamietnuté. 11. Hercog. Spravodajca je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 12. Veltman. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 13. Povedať sa znova proti. Kto je za? Kto proti? Zamietnuté. 14. Hercog. Spravodajca je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 15 a 16 sú identické. Spravodajca je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh uznesenia legislatívneho, návrh 1 spravodajcu. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 5. Helga Trupel. Kto je za? Spravodajca je proti. Ale všetci sú za. Vrátanie spravodajcu. Nie? Kto je proti? 9. Zdržal sa niekto? Väčšina bola za, čiže prijaté. Teraz šestka trupel. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? No toto bolo zamietnuté. Dobre, konečné hlasovanie o stanovisku. Urobme to elektronicky. Už ste prosím hlasovali. Ešte dvaja. Teraz už všetci. Konec hlasovania. 30 za, 3 proti, 2 sa zdržali. Blahoželám spravodajcovi. Dobre teda, navrhujem, aby sme prešli k bodu 18. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Správa Matera. Pani Matera tu nie je. Takže výbor tu nie je kompletný, ale Salvador ju nahradí. Neviem, čo to zmení na situácii. De Madame Matera, l'amendement 2. Euh, Takže poďme na návrh číslo 2 liberálov. Spravodajca je proti, kto je za. Teraz spravodajky je proti, kto je za. Liberáli, kto je proti. Všetci, čo nie sú liberálni, zdržal sa niekto, zamietnuté. Teraz tri, Wertmann, spravodajca je, spravodajkyňa je za, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Štvorka, Darden, spravodajkyňa je za, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? 5. Darden. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Kto proti? To treba overiť. Je to 5. Darden. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Koniec hlasovania, niektorí odišli, tuším. 21 proti, 12 za, nezdržal sa nikto, čiže zamietnuté. Teraz šestka. Darden s ústnym návrhom. A tam sa doplňa obdobie 2004-2020. Spravodajcovi sa, kým sa to ale nepáči, takže kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Tí liberáli sú proti. Kto je proti? Zamietnuté. Teraz návrh oceku 6 od pána Dardena. Je to ústny pozmeňovací návrh a Ide o nahradenie slovami application submitted after D, čiže také upresnenie. Pravodajkyňa si čo o tom myslí? Je za? Dobre, takže kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz jednotka od liberálov, spravodajkyňa je proti, kto je za? Kto je proti? No, radšej si to overme. Je to jednotka. Hlasujte. Konec hlasovania. 20 za, 13 proti, čiže prijaté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujte. Ešte stále môžete hlasovať. Niekto tu nehlasuje, asi je unavený. 25 za, traja proti, 4 zdržania sa, takže blahoželáme koordinátorke, pardon, koordinátorovi skupiny EPP, keď spravodajkynia tu nie je. Teraz poďme k rozpočtu. Nie, to sú transfery? Transfery až potom. Prepačte, prepačte, áno, bude treba hlasovať o transferoch, to je 20. Toto zodpoveda tomu, o čom budeme hlasovať. Takže to je to isté hlasovanie, kto je za, kto proti. Takže to isté hlasovanie bolo potrebné to formálne odhlasovať. Takže sme to vybavili. A teraz čo? tie ďalšie transfery až neskôr. Nie, aj to môžem odhlasovať teraz. Fernández. Pre pani Balcany tu nie sú žiadne, žiadne transfery. Je, je m'assure, je m'assure, Madame Balzani n'a pas d'autre vie. Poistil som sa, pani Balzany nemá ďalšie transfery, takže pán Fernández, ten nejaké transfery má. Ide o upratovanie a udržbu, takže máte slovo. Sám. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka tohoto, týchto úprav, tak my sme to vlastne prezentovali a odstránili sme všetky pochybnosti. Chcel by som povedať, že to súvisí vlastne so všetkými budovami. Ide tu o údržbu budov, e, rovnako ako aj upratovanie budov v Bruseli. Je tu skôr o také preventívne opatrenie. Tu by nemal byť žiadny problém s tou úpravou rozpočtu. Je tu síce o sumu výške 2 miliónov eur. Pochádza to z linky pre budovu v Luxembursku a presunie sa to, ale nebude to viesť žiadnym problémom. Je to taká úprava, ktorá vyplýva z rozhodnutia predsedníctva z marca 2010 a bolo to aj overené, bolo to preverované, boli dodržané všetky normy, všetky právne predpisy, zodpovedá to aj aspektom, ktoré sa týkajú životného prostredia a ja očakávam pozitívny výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Nemá nikto žiadne námietky k tomuto hlasovaniu, takže kto je za tento transfer, kto je proti, kto sa zdržal, traja, prijaté. Pán spravodajca, ešte nejaký ďalší transfer? Nie, toto bol jediný. Výborne málo transferov tentokrát. A teraz bod číslo 6. Ale nie, to sme presunuli na neskôr, už som to avizoval. Čiže poďme body 10 a 14 to sa nehlasuje? Dobre, takže hlasovanie je vybavené. Tak sa vráťme k bežnému programu. Je to bod číslo 10 teraz. Návrh správy, teda stanoviska pani Muniz de Urquiza. Ide o ustanovenie nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. Voilà. Madame, euh, je crois que vous avez deux rapports. Vy tuším, máte dve správy. Vy máte aj 14, hej, to je tiež stanovisko, ustanovenie nástroja stability. Ak to chcete predstaviť naraz, získali by sme tým čas, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, pán predseda, máte pravdu. Poprosím o pokoj v sále, hovorí pán predseda. A slovo má iba pani Muniz. Ďakujem pekne ešte raz, pán predseda. Ide tu o stanovisko k dvom nástrojom na financovanie, ktoré sa týkajú externých politík Európskej únie. A síce prebieha to v rámci E, tých zmien, ktoré vlastne navrhuje komisia v oblasti týchto finančných nástrojov. Cieľom tejto tak povediať reformy spočíva v tom, prepáčte pán predseda, no nemám také silné, poprosím vás, hovorí pán predseda, všetci, ktorí chcú odísť, nech odísť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže, čo sa teda týka tejto reformy, ide tu o zjednodušený postup, ide tu o flexibilný postup, ktorý sa týka mnohých geografických nástrojov, ktorý sa týka aj troch tematických nástrojov. Tu ide o tie veci, ktoré sa týkajú externých politík. Ja by som chcela sa zaoberať naraz obidvomi nástrojmi, ku ktorým som vypracovala stanovisko. Ide tu o nástroj stability, ktorý sa volá teraz nástroj bezpečnosti a potom je tu nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. Sú tu teda dva nástroje ktorých dôležitosť čoraz viac rastie. V posledných rokoch dalo by sa povedať, že oni sú vlastne identické s externými politikami Európskej únie. Pre všetkým, ak si uvedomíme, že na čo sa sústredí externé, externé politiky, je tu podporu bezpečnosti a mieru, ide tu o výzvy, ktoré sa týkajú humanitárnych politik a tak ďalej Takže ide tu o tie finančné nariadenia, ktoré mali zabezpečiť väčšiu právnu istotu a mali by okrem toho zabezpečiť aj to, aby z rozpočtového politického hľadiska to boli synergie, aby to nebolo dvojité zaťaženie. Čo sa týka nástroja stability, tak je tu článok 21 zmluvy, ktorý definuje E, cieľ externých politik, ide tu o posilňovanie mieru, posilnenie e, medzinárodnej bezpečnosti, to sú tie centrálne prvky externých politik Európskej únie. Nástroj stability je jednoducho nástroj, ktorý sa uplatňuje v e, oblasti budovania kapacít Európskej únie. Okrem toho to pokrýva aj ďalšie oblasti, ktoré nie sú pokryté týmto nástrojom. To znamená, že ide tu o E, aktivity, ktoré prekračujú rámec rozvoje pomoci. Čo sa týka rozpočtových aspektov, môžem skutočne podporiť to, čo povedal pán predseda. Je to financovanie externých politik EÚ. Dôležité je prostredníctvom nižšieho objemu zdrojov zabezpečiť vyššiu účinnosť. A teraz by som chcela k tomu povedať nasledovné. Komisia zaplánovala, naplánovala nárast o 42% v najbližšom finančnom rámci, teda v období 2014-2020. Čo sa týka tejto oblasti externých politik, to znamená, že je to nárast o 42% v porovnaní s predchádzajúcim plánovacím obdobím. Čo sa týka európskej strany a čo sa týka parlamentu, musíme zabezpečiť to, aby sa to potom v rámci rokovaní neznížilo. Je nutné zohľadniť aj to, aký dôležitý je tento nástroj stability No a čo sa týka reality vo svete, kde sú rozličné krízy, musíme na to zareagovať. To znamená, že tento nárast o 42%, ktorý sa týka celé plánovacie obdobia, je veľmi dôležitý a musíme ho zachrániť, zachovať. Čo sa týka teraz pozmeňujúcich návrhov, nemáte ich ešte v písomnej podobe, ale teraz by som už chcela povedať, že možno je dôležité prostredníctvom nich zabezpečiť taký flexibilnejší prístup e, k pridelovaniu prostriedkov. Okrem toho sa majú zjednodušiť postupy mm, pridelovania tých prostriedkov, potom to musí flexibilita, musí byť vyššia miera kompatibility v rámci tých pákových nástrojov a musíme okrem toho zabezpečiť aj to, ako využiť samotné prostriedky, ako ich využívať v rámci jednotlivých nástrojov. Okrem toho samozrejme potrebujeme lepšie koordinovať pomoc zo strany EÚ s členskými štátmi, Dôležité je tu mať koordináciu aj s ostatnými medzinárodnými partnermi na regionálnej a lokálnej úrovni, aby sme zabránili zdvojeným aktivitám, zdvojenému financovaniu. Samozrejme je tu aj ten cieľ, aby tie obmedzené prostriedky sa využili čo najlepšie. Samozrejme preto je dôležitá flexibilizácia a to preto, aby tieto prostriedky mohli byť aj presúvané z jednej oblasti do druhej. To znamená, aby nezostávali prostriedky nevyčerpané v niektorých nástrojoch, aby potom nechýbali zase na, e, v nejakých iných nástrojoch. Takže na toto potrebujeme tú flexibilitu aj pri opatreniach, lebo čo sa teda týka týchto opatrení, e, tak oni sa niekedy e, veľmi rýchlo menia. Potom celkovo by som chcela povedať, že tu ide čo sa týka nástroja financovania, je to nástroj, ktorý Financovanie podpory demokracie podporuje samozrejme vývoj demokracie vo svete, to je veľmi dôležité pre náš parlament. A musíme si uvedomiť, že je to nezávislý inštrument, má aj takto ostať. Je to silný nástroj, ktorý má zabezpečiť komplementaritu so všetkými ostatnými finančnými nástrojmi. Celkovo tento nástroj má 5 cieľov a týchto 5 cieľov musíme zachovať To znamená, že ak by vznikli nejaké nové kompetencie, samozrejme v parlamente sa tým musíme zaoberať, musíme sa to zasadzovať a v tejto súvislosti predložíme pozmeňujúce návrhy. Zároveň musíme dbať na to, aj aká je európska vízia. Európska únia ako globálny aktér musí byť vybavená finančnými prostriedkami. To znamená, že s týmto je nutné plánovať aj v oblasti podpory demokracie a ľudských práv ten nový finančný rámec e, tak naráta s tým, že bude nutné navýšiť prostriedky o 20 a Potom sú tu určité linky, kde sa navrhuje 23 Teda nie sú to linky, ale sú to okruhy. okruhy. Dôležité je pôsobiť dôveryhodne a ten nárast musí samozrejme zodpovedať nárastu, ku ktorému dochádza v niektorých iných e, kategóriách, pre všetkým kategórii 4. No a potom sa tu vytvoril nový nástroj, je to nadácia pre demokraciu. A to sme síce schválili, ale musíme zabrániť tomu, aby to finančné vybavenie tejto nadácie sa pokrývalo z prostriedkou, ktoré sa týkajú existujúcich nástrojov na podporu demokracie. Keďže je to nový nástroj, tak nemôže predsa očerpávať prostriedky z iných nástrojov. ide tu o nástroje, ktoré boli veľmi prospešné pre európske politiky. Okrem toho požadujeme, aby tento nástroj bol koherentný, aby tu bola zabezpečená primeraná miera koordinácie s členskými štátmi, ako aj ďalšími medzinárodnými organizáciami. Myslím si, že koordinátori sa iste budú snažiť vypracovať spoločné elementy pre nástroja financovania externých politik EÚ. Dôležité je, aby sme do stanovy zapracovali tieto elementy. No a čo sa týka našich pozmeňujúcich návrhov, pokúsime sa zabezpečiť to, aby sa posilnili kompetencie Európskej únie v oblasti kontroly, ide tu o rozličné finančné nariadenia a tu sa dostávame teda citlivej téme delegovaných aktov. Samozrejme spomenieme to, ale prenecháme to na šikovnosť a múdrosť tých, ktorí budú viesť rokovania. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Chce sa niekto ujať slova? Madame Brantner. Pani Brantner, ktorá práve dorazila. Tešíme sa vašej prítomnosti. A máte inú menovku, pani Holdenberg. Prepačte, prepačte, som myslela, že to začne trošku neskôr. Prepačte teda, že som prišla s, so, zo pár minútovým omeškaním. Ja som spravodajkynia v Afete, preto by som rada poďakovala pani Muniz, ona tam bola tieňová spravodajkynia Takže sme na tomto nástroji pre stabilitu pracovali spoločne a podľa mňa by bolo dôležité, keby sme zachovali tú krásu tohto nástroja, ktorá spočíva v jeho flexibilite, pretože doposiaľ je to jeden z mála nástrojov, kde nebola dlhodobá forma programovania v externej dimenzii a počas arabskej jary sa ukázalo, že to bol jediný nástroj, ktorý bol schopný reagovať v krízových časoch. A mňa teraz mrzí, že komisia navrhla znižiť tú neprogramovanú časť, tú nerozplánovanú časť. To je samozrejme eh, zjednodušenie práce pre komisiu. Je to menej práce, ale podľa mňa je to nesprávna cesta. Bola by som rada, keby to zostalo na tej súčasnej úrovni, keby sme sa teda mohli vrátiť k tej súčasnej úrovni. Je dôležité teda pre parlament, aby toto presadzoval. A druhá vec, dôležité je, aby sa upresnilo, čo sa môže e, v e, tohto nástroja financovať. To musí byť upresnené v prílohe. V právnom texte to bude ten základ. A ja s tým súhlasím, lebo toto flexibilní financovanie rôznych e, projektov. Táto flexibilita by bola v poriadku, keby sme mohli mať ako protihodnotu delegované akty. čo je taký malý deal, áno, flexibilita, ktorú chcete vy, ak my budeme trošku viac e, práv na nahliadnutie aby to teda bolo v tom texte a nie v prílohách. To sú teda tie dve veci, ktoré sú podľa mňa dôležité. Potom sú ešte nejaké detailíky, ale tie nie sú až také významné. To sú tie také najpodstatnejšie veci, ktoré si podľa mňa zaslúžia diskusiu s, e, s komisiou a s členskými štátmi. Ďakujem. Výborne, ďakujem. Ešte sa niekto hlási o slovo? Nie. Pani spravodajkyňa, chcete vy povedať niečo k tomu, čo povedala pani Brantner? Áno, ďakujem. Áno, s pani Brantner sme spolupracovali, pokiaľ ide o tie konzultácie o nástroje stability, ktoré spustila komisia a myslím, že sme si zajedno, pokiaľ ide o tú líniu, ktorú by sa mala komia, komisia vydať, teda konzultované, konzultovanie parlamentu a predtým, než sa príjmú určité kroky v určitých prípadoch eh, bolo informovanie následné. No a my sme teda v tomto stanovisku, ako povedala pani Brantner, eh, sa teda obratili na komisiu, aby sme tu mali informácie dopredu, respektíve nie iba informácie, ale aby to bola naozaj konzultácia vopred. A tiež ide o navýšenie úlohy parlamentu, pokiaľ ide o delegované akty. Toto je e, kontroverzná téma, ale myslím si, že by sme mali využiť tieto správy, aby sme teda podporili stanovisko parlamentu. Áno, flexibilita je na mieste. Tento nástroj slúži na podporu aktivít, ktoré sú flexibilné už z definície a chceme, aby aj tento nástroj bol flexibilný, ale s kontrolou parlamentu, s kontrolou prostriedkov a dôležitá je informovanosť, ak sú to možno aj sumy nižšie, o ktoré rozhoduje komisia v prípade naliehavých prípadov. Hovorí sa tam o písomnom postupe Čiže ak je to aj naliehavý postup, tak v prípade príjmania toho rozhodnutia, tak Európsky parlament musí byť e, informovaný e, písomnou formou. Chceme tento nástroj racionalizovať a myslím si, že AFED a Kokobu sú si zajedno. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Niesky. Yes, thank you. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som spravodajkňa pre spoločnú implementáciu všetkých nástrojov a chcela by som budúci týždeň predložiť návrh, kde zohľadím samozrejme tie potreby všetkých nástrojov. Ja vám to potom dám k dispozícii. A myslím si, že je dôležité diskutovať o takýchto dôležitých aspektoch nariadení, tieto všeobecné nariadenia by mali obsahovať veľmi jednoduché pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých nástrojov primeraným spôsobom a nemôžem sa k tomu vyjadriť viac bez toho, že by som videla všetky e, pozmeňujúce návrhy, ale budúci týždeň pevne verím, že budem môcť navrhnúť viaceré body. Ďakujem. Merci beaucoup, madame. Ďakujeme. Takže pokiaľ tieto dve správy, respektíve stanoviska k termínom pokiaľ ide o nástroj na podporu demokracie a ľudských práv, tak tam je lehota na pozmeňovacie návrhy. Takto. Výmena názorov na základe písomnej správy. Toto máme na naplánované 21. marca. A to je dnes. Pardon, ça, ça, oui. Nous aurons le rapport, en fait la semaine prochaine, hein, c'est ce que vous a dit le rapporteur. Bien. Euh, Donc, le deadline. Takže tá lehota bude v apríli, 25. apríla na pozmeňovacie návrhy. Čas máme, lebo hlasovať o návrhu stanoviska sa bude vo výbore 31. mája. V AFETE bude hlasovanie v júni. Áno? Dobre, to je k desiatke. Teraz k 14. Nástroj stability. A to je to isté tuším. Áno. Pani Brantner? Áno, len pre vašu informáciu je to to isté, lebo včera sme sa rozhodli v kruhu spravodajcov, že budeme to vnímať ako balík. Teda celé to bude balík a všetci uzavrieme rokovania v tom istom čase. Nikto teda neuzavrie rokovania skôr než ostatní. Áno, naozaj vynikajúca vnútorná koordinácia v výbore AFET. Naozaj nám môžu byť vzorom. Ďakujem pekne, dámy. Pani Nesky už vystúpila, ale teraz by mohla vystúpiť znova k bodu 12 rozširovania politiky kritéria a strategické záujmy EÚ. Nech sa páči. Yes, uh, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Stanovisko, ktoré som vypracovala, sa týka správy z vlastnej iniciatívy a do určitej miery je, je, sa prekrýva s mojou správou, kde som sa zaoberala už nástrojmi predstupovej pomoci Myslím si, že tu môžeme diskutovať o špecifických zmenách tohoto nástroju. Dobre by to bolo budúci týždeň, keď vlastne naplánovaná plánované posúdenie týchto správ. Dôležité je sa na to pozerať zo širokého hľadiska, musíme si uvedomiť, ako to fungovalo v minulosti a v súčasnosti. Je tu určitý inštitucionálny rám, rámec a musíme prehľadať aj na kodanské kritéria. Ja som sa zamerala na pár oblastí. Poprvé, čo sa týka nástroja predstupovej pomoci, to bude vlastne finančný pilier stratégie rozširovania, pričom to bude zahrňať, pokrývať všetky aspekty vnútorných politík, ako aj tematické oblasti. Cieľom bude zabezpečiť, aby kandidátsky štát a potenciálny kandidát boli plne pripravení na prípadný prístup, pristúpenie, tu vlastne priviem tomu, aby uplatňovali európske stratégie a politiky, aby to zakopovali do svojich politík. Toto zahrňa európske hodnoty, to znamená, že demokracia, právny štát. A ja som odporúčil aj to, aby predstupový dialog sa v silnej miere zameriaval na stratégiu EU 2020. Zároveň som odporúčala, aby tie ciele politiky rozširovania zohľadňovali aj aktuálne udalosti, ktoré sa týkajú hospodárskeho riadenia aj fiskálnej stability, kde ide aj o socioekonomické e, vplyvy a kde ide o vplyv na malé a stredné podniky a na zamestnanosť, pričom toto je veľmi dôležité spolu s modernizáciou ekonomiky a podpory konkurencieschopnosti. Čo sa týka nášho výboru, tak my máme záujem o to, aby sme zabezpečili konzistentnosť politiky rozširovania s internými politikami EÚ. To znamená, aby sme tu vytvorili rozpočtové synergie s inými rozpočtovými tokmi smerom do kandidátskych krajín. Tu je dôležité efektívne používať prostriedky, nutné sa zamerať na záväzky, ktoré vyplývajú z aktuálnych rokovaní o finančnom rámci. Tu sú dôležité nové podmienky ako kondicionalita, výkonnosť, rezervy, transparentné opatrenia, ktoré by mali zlepšiť prospech, a, prospech z týchto opatrení administratívnu kapacitu. Tá hrubá suma v najbližšom finančnom rámci znamená určitý nárast pri konštantných cenách o 7,3 v porovnaní s predchádzajúcim 7-ročným obdobím. Toto znamená, že IPA dosiahne výšku v rámci bezdočného finančného rámca, kde ide predovšetkým o status quo a dosiahnutie cieľov. Takýto významný náraz by mal e, zabezpečiť vlastne rovnováhu medzi pokrokom a prístupnými kritériami, pričom je dôležité podporiť socioekonomický rozvoj v štátoch, ktoré toto čerpajú. Potom počet štátov, ktoré budú toto požívať, klesne na 8, keďže z Chorvátsko pristúpi do Európskej únie budúci rok. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Teraz sa hlási pán Juran Fern. Ďakujem pekne. Ja som tiež spravica našej politickej skupiny pre túto tému. Najprv by som sa chcel poďakovať pani Neinsky za skutočne cenné návrhy. Ovšem tu ale mám pár komentárov. Čo sa týka toho bodu ohľadne synergie medzi Európskou úniou a členskými štátmi, myslím si, že môžem poukázať na tú diskusiu, ktorú sme mali o tej štúdii vlastne dnes. Tu ide aj o vzťahy so Západným Balkánom a ďalšie krajiny rozširovania. Myslím si, že je dôležité mať koordináciu nie len medzi členskými štátmi a EÚ, ale aj medzi mnohými ďalšími aktérmi, ako napríklad medzi Svetovou bankou, Európskou investičnou bankou a ďalšími inštitúciami. Myslím si, že to by sa mohlo ešte doplniť na objasnenie. Čo sa týka druhého bodu, ktorý tam spomínate, tam ide o to, ako technicky riešime e, také veci ako e, asistencia, dobré, do, dobrá, dobré postupy a tak ďalej Myslím si, že aj tu by sme si mali pozrieť, ako pristupujeme k týmto veciam, tak napríklad my hodnotíme národné systémy, porovnáme ich s našimi systémami. Tu ide o flexibilitu, byrokraciu, prezdielanie prostriedkov a podľa mňa to je niečo, čo by sme nemali podporiť. Potom, čo sa týka hospodárskeho riadenia a verejných financií, nemám s tým žiaden problém. Je to samozrejme veľmi dôležité, aby sme to mali dobré verejné financie, v pristupujúcich štátoch, ale okrem toho musíme ešte objasniť, čo myslíme vlastne tým, že posilníme zameranie EÚ na hospodárske riadenie. Neviem, že či by sme mali skutočne zaviesť európsky model úspor a medzivládnych riešení, či by sme to chceli mať v kanadských štátoch. Možno bolo dobre objasniť, čo tým skutočne myslíme. No a na záver, myslím si, že je veľmi dôležité spomenúť, že pristúpenie k Európskej únii sa netýka iba národných politík vlád a národnej ekonomiky. Zároveň je veľmi dôležité si uvedomiť, že je to istý proces, ktorý by sa mal týkať celej spoločnosti, občianskej spoločnosti, e, sociálnych partnerov, trhu práce a tak ďalej. Niekedy to trošku zanedbávame a podľa mňa je to veľmi dôležité a malo by to byť uvedené v tejto správe. Rovnako mám pocit, keďže práve sme tu mali pilotný projekt a prípravné opatrenie. Prebiehalo to roky. Týkalo sa to západného Balkánu, kde išlo o e, zachovávanie kultúrnych pamiatok. Netýkalo sa to iba opravy kostolov a mešit. Išlo tu aj proces zmierenia, ktorý sa týkal ľudí e, rodičných politických kultúr a náboženského presvedčenia, aby sa stretávali. Takže toto financovanie nie je iba špecificky z IPA výlučne, ale nie je to tomu uvedené, takže sú tam viaceré veci, ktoré sa týkajú občianskej spoločnosti, mimovládnej organizácie, kultúrnych partnerov, sociálnych partnerov a podľa mňa by to tam malo byť zakomponované. Ináč celkovo myslím, že ten návrh pani Nenský je veľmi dobrý. Si Goran. Ďakujem, Goran. Nikto ďalší sa nehlasí. Nadežda. Ďakujem pánovi Fermovi za jeho odporúčania. Myslím si, že budeme mať primeraný návrh a text, ktorý podporí naše stanovisko. Chcem mu poďakovať a beriem na vedomie to, čo povedal. Ďakujem. V poriadku, ďakujem pekne pani spravodajkyňa a pripomínam, že tejto správe termín podkladania pozmeňujúcich návrhy je 10. apríl. Návrh stanoviska bude predložené na hlasovanie v rozpočtovom výbore 10. mája, tak aby sme objasnili hlasovanie gestčného výboru. To bude 31. mája. Plenárka jún alebo júl. Ďakujem pekne a teraz môžeme prejsť ešte stále tu máme finančný nástroj, ale tentokrát v prospech európskej politiky susedstva, bod číslo 9. Kozlovský, pán Kozlovský je náš spravodajca, dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o politiku susedstva, súčasný nástroj je považovaný za efektívny. Počas nedávneho preskúmania a verejných konzultácií sme sa venovali viacerým prvkom, ktoré sa musia zlepšiť. Politika susedstva by sa mala zameriavať na podporu demokracie, slobody, ľudských práv, tak ako je definované v bode číslo 8 zmluvy. Táto politika je investíciou do budúcnosti Európskej únie, pretože nástroj sa týka 16 krajín mimo EÚ, 6 na hraniciach na východe EÚ a 10 na južných hraniciach EÚ. Je v našom záujme, aby sme podporili demokratizáciu týchto krajín. Nová politika susedstva ráta s e, hĺbkovou integráciou v hospodárstve a s efektívnymi reformami demokracie. Po mnohých konzultáciách komisia navrhla princíp more for more, teda viac za viac. Ide o tie najambicioznejšie projekty. Komisia tiež navrhuje skrátiť obdobie programovania, pretože momentálne toto obdobie trvá asi rok a pol. A opiera sa o veľmi komplexnú dokumentáciu. Komisia tiež navrhuje hĺbkovú harmonizáciu a horizontálny aspekt. Ďalší návrh sa týka prehlbenia spolupráce medzi EÚ a tretími krajinami, ako aj možnú spoluprácu s ďalšími sponzormi, ako napríklad OSN alebo Európskou investičnou bankou. V tejto etape prác hovoríme o intervenčných metódach, nie o sumách, ktoré by boli presne definované. O tom sa bude hovoriť neskôr. Z tohto dôvodu návrh komisie treba vnímať ako predbežný projekt. Upozorňujem tiež, že sa plánuje 23-percentné zníženie predpokladanej sumy na súčasný nástroj. Hovorí sa o 13 e, miliardách. Táto suma by sa mala zvýšiť na 16 miliard. A potom ešte upozorňujem na program Erasmus pre všetkých suma sa vyvíja a mala by sa definovať podľa veľmi jasných kritérií, napríklad podľa úrovne rizika pre demokraciu a ľudských práv <coughs> alebo možnosť e, výskytu katastrof pre danú krajinu. Návrh komisie všeobecne ide dobrým smerom a počíta s návrhmi v stanovisku komisie rozpočtového výboru Európskeho parlamentu. To by sa malo zverejniť e, v, to, sa malo, to sa zverejnilo v novembri. Chcem tiež upozorniť, že som počas práce na mojom stanovisku spolupracovala s tieňovými spravodajcami. Ďakujem im za ich podporu. Chcem tiež povedať, že som za princíp viac za viac, ale potrebujeme lepšie definovať kritéria, ktoré tam budú platiť. Tiež si myslím, že je potrebné jasnejšie hovoriť o regionálnom rozmere spolupráce v rámci tohto nástroja. Po tretie, úloha demokracie ako základného princípu vzťahov medzi EÚ a partnerskými krajinami, ako aj Ruskom. To treba zdôrazniť a musíme jasne definovať vnútornú a vonkajšiu politiku a princíp návrhu Európa 2020. Myslím si, že treba podporovať všetky kroky zamerané na zlepšenie transparentnosti, a efektívnosti využívania európskych fondov a s týmto cieľom je potrebné viacej využívať možnosti spolupráce napríklad s Európskou investičnou bankou alebo ostatnými európskymi a medzinárodnými fondami, čo by umožnilo zlepšiť finančnú synergiu. Tiež je potrebné zdôrazniť potrebu podporovať energetickú efektívnosť a podporovať malé a stredné podniky. Tento nástroj je dôležitý v realizácii regionálnych a makroregionálnych princípov. Napríklad je tu stratégia v oblasti Dunaja a tiež chcem zdôrazniť úlohu Európskeho parlamentu v programovaní a realizácii projektov. V prípade, že sa Európska únia rozhodne zastaviť svoju pomoc Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Pán spravodajca Goran Ferm požiadal slovo. Áno, som tieňový spravodajca pre túto správu. Ďakujem pánovi Kozlovskému, pretože, ako povedal, naša spolupráca bola užitočná. Väčšina našich návrhov sa prijala a to je spojené so stanoviskom o revízii eh, politiky pred toto obdobie a preto nemáme žiadne závažné problémy, len niekoľko komentárov. Najskôr Európska nadácia pre demokraciu. Je dôležité koordinovať túto správu a správu pani Muniz o nástroji pre demokraciu a ľudské práva. Tam sa spomína problematika e, tohto, tejto novej nadácie. Mali by sme koordinovať to, čo hovoríme v tejto správe a to, čo hovorí pani Muniz vo svojej odsek 19 spätné toky, využívanie a opätovné využívanie fondov, finančných nástrojov sa pravodajca nepredložil k tomu žiadne návrhy. Mali by sme sa tomu venovať, pretože to môže byť veľmi kontroverzné počas tohto obdobia a aj do budúcnosti. Mali by sme k tomu niečo predložiť. Po tretie, a to je podobné ako to, čo sa povedal pani Neinsky k IPA, na čo by sa mala zameriavať podpora. Mali by sme zaviesť myšlienku sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti, kultúrneho dedičstva a tak ďalej, lebo toto je dôležité nielen v prístupových krajinách, ale aj v susediacich krajinách. A na záver som veľmi rád, že spravodajca navrhol aby makroregionálna stratégia bola alebo mohla byť financovaná prostredníctvom politiky susedstva. Myslím, že by sme mali možno upraviť znenie, mohlo by to byť silnejšie ako len slovo mohla by. Ale to je v podstate môj komentár, inak som s tým návrhom veľmi spokojný. Ďakujem, Geren. Karl Haglund. Len veľmi stručne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi. Bohužiaľ, nemám tu kolegov, ktorí sú za to zodpovední. Myslím si, že návrh je dobrý. Chcem nadviazať na to, čo povedal uh, Goran, makroregionálna stratégia. Táto stratégia pre Pobalské more je prvá je to pilot, je to veľmi úspešné. Jediná výzva je spojená s financovaním. Financuje sa to prostredníctvom medziregionálnych programov. Tam je ale nedostatok prostriedkov, preto potrebujeme nájsť udržateľný zdroj, dlhodobý zdroj financovania do budúcnosti. Som si istý, že by sa to dalo zvládnuť a súhlasím s Goranom, že tento kontext by sa mal riešiť takýmto spôsobom, zvlášť e, s ohľadom na to, že máme veľa makroregionálnych stratégií. E, Rusko je centrálne pre mm, veľkú časť e, týchto projektov. A Mnohé projekty sú mimo hraníc EÚ, mali by sa takto dostatočne financovať. Toto je teda dobrý kontest, kde by sme sa tomu mohli venovať a vrátime sa k tomu ehm, s pozitívnymi pozmenujúcimi návrhmi. Myslím si, že ale je to dobrá východisková pozícia. Ďakujem, pani Brandner. Prepačte, žiadali ste o slovo už predtým. Frančeska. To nevadí, len veľmi stručne. My si myslíme, že je dobré, že európsky rozpočet sa má v tomto zvýšiť, pretože vieme, že dopyt je veľký. Občianskej spoločnosti, to čo povedal pán Ferm, to podporujeme v plnej miere. Je to skúsenosť aj z našej strany Poučili sme sa z vývoja v Severnej Afrike, musíme pracovať užšie spoločne s občianskou spoločnosťou, nielen v projektoch, ale aj v programovacej fáze, v kontrole, v hodnotení a tak ďalej. Musíme zaintegrovať tieto aspekty, teda nie len ich vnímať ako e, príjemcov fondov, ale ako skutočných hráčov v daných krajinách. Tretí bod – podmienenosť viac pre viac. Je tu nový dokument komisie, kde sa uprasňuje tento prístup. Nie sme celkom presvedčení, že to bude fungovať. Je to ťažké, pretože je tu taká abstraktná úroveň. Musíme tento prístup upresniť, aby bol funkčný. Už teraz vidíme v Egypte, že je ťažké veci implementovať. Na jednej strane samozrejme chceme podporiť proces prechodu, ale zároveň vláda v úvodzovkách ehm, je vojenská. To teda nie je ten najlepší možný partner na rokovanie. Je to skutočná dilema. Podľa mňa je potrebné ehm, sa vymazať tú, tú šedú hmotu a myslím si, že znenie je trošku slabé. Aspekt konfliktov v regiónoch je predsa len dôležitý. Mm, príliš málo sa venujeme všetkému, čo sa týka zmierovania a podľa mňa by bolo výhodou, keby sme sa tam viacej e, angažovali. Často je tu len nástroj stability a v podstate <clears throat> toto sú staré konflikty, ktoré pretrvávajú. Žiaľ, bez prekvapení a musíme sa oveľa viac venovať prevencii, pracovať priamo v teréne prostredníctvom MPA a nielen prostredníctvom nástroja stability. Ďakujem, pani Brantner. Pán spravodajca, chcete reagovať? Áno, chcel by som sa najskôr poďakovať za všetky tieto komentáre. Hovoríme o zlepšení niektorých kritérií, zlepšení transparentnosti, ale vždy je tu nejaký subjektívny aspekt. Spolupráca je plodná, aspoň na teraz a som presvedčený, že dosiahneme široký konsenzus a veľmi úspešné stanovisko. Ďakujem kolegovia. Teraz nám zostáva jediný bod na programu dnešného dopoludnia. Giovanni Lavia, priame platby farmárom. Pokiaľ ide o koordinátorov, nie sú tu všetci, ale obraciam sa na ich asistentov, ktorí sú tu. Mohli by sme ušetriť čas keby sme o 10 minút mali stretnutie koordinátorov, ktoré malo byť o druhej, to by nám umožnilo teda ušetriť čas. To po prvé a po druhé mali by sme tlmočníkov a po tretie tým, ktorý zále, ktorým záleží na obede, tak by ste mali príjemnejší obed. Takže uvidíme a zatiaľ Giovanni Lavia nám predstaví túto problematiku priamých pladieb plnohospodárom. Ďakujem. Táto téma je veľmi úzko spojená so súčasnými priamými platbami Všetci kolegovia to vedia. Priame platby vo svojej podstate um, sa riadia určitými pravidlami. Uh, je to samotnou podstatou SPP, to, tieto nariadenia. Teda platí, tieto nariadenia platia až do konca roku 2012 a rok 2013, preto aby farmári mohli e, profitovať z priamých platieb. Tieto sa budú čerpať e, z, zo zdrojov CFP a e, na to treba prijať opatrenia, ktoré budú takým premostením týchto dvoch období. Komisia vo svojom návrhu sa zameriava na to, aby sa zachoval status quo Čiže chce dosiahnuť to, aby sa zachovala zachoval tento súčasný režim. To znamená, tu je 5 medzi 5000 a 3000 eur a percento, ktoré je na touto úroveň, úroveň pokiaľ ide o platby nad 300 tisíc eur. Týka sa to najzdelenejších regiónov Európskej únie. Eh, a chcel by som k tomu dodať nové krajiny podliehajú ustanoveniam, ktoré sú odlišné a proces prispôsobenia, ktorý smeruje k jednotným platbám, sa týka až do, obdobia až do konca roku 2013. Návrh výboru AGRI chce zachovať súčasný systém v roku 2012 až do roku 2013, hoči samozrejme finančná disciplína musí platiť, čo znamená, že budeme musieť zachovať všetky výdavky v maximálnych limitoch pre priame platby. Ďakujem, čiže tejto téme sa musíme venovať. Je to dôležitý problém, týka sa poľnohospodárskeho rozpočtu. Milí kolegovia, keďže, milí kolega, keďže máte slovo a ste taký výročný, chce, výrečný, chceli by ste, keďže máme trochu času a čakáme na odpoveď koordinátorov, chceli by ste hovoriť o mandáte pre trialog, vzhľadom na to, že táto téma príde na program dnes popoludní s komisárom Levandovským. Ide o problém e, pladieb, ale s ďalším bodom trialógu chcete o tom hovoriť teraz, aby sme ušetrili čas, alebo si to necháme na popoludne? Pán predseda, táto diskusia je úzko prepojená s tým, čo sme sa budeme venovať dnes popoludní. Závisí to od toho, čo nám povie pán komisár Levandovský. Bude to mať vplyv na priebeh na našej diskusie, ako viete. Týka sa to aj procesu uh, schválenia usmernenia, kde vyzývame, v, alebo chceme úzkú spoluprácu s inými inštitúciami, pretože chceme mať prehľad o pokroku v platbách. Je to jeden z takých horocich bodov, ktorému sa budem musieť venovať v, roku, v rozpočte roku 2012. Možno by sme sa mohli venovať pilotným projektom, tomu by sme sa mohli venovať už teraz, lebo v podstate existujúce postupy sa využívajú a využívali aj minulý rok a vlastne by sa to len opakovalo. Takže mohli by sme mať nejakú predbežnú analýzu pilotných projektov od rozličných výborov, vrátane rozpočtového. Týmto by sme na to upozornili komisiu, ktorá do konca jary by mala vypracovať e, štúdiu realizovateľnosti k týmto pilotným projektom a povedať, ako sa budú implementovať. Čiže do mája. by sme mali získať všetky vstupy od príslušných výborov, aby sme potom mohli e, sa obratiť na komisiu a tá bude musieť prijať rozhodnutia do konca leta vo svojej analýze, ktoré sa týka práce na pilotných projektov, ktoré, projektoch, ktoré sa navrhujú, ako aj prípravné návrhy. Budeme pokračovať v tomto procese a tak, ako to bolo vždy. Aj teraz tu bude balík návrhov, ktorý potom bude predložený na preskúmanie parlamentu. Je to zmierovanie, rokovanie s radou. Nemám, čo by som k tomu ešte dodal. Pokiaľ ide o sumy platieb tento rok, tak radšej by som počkal na to, čo povie pán komisár. Ďakujem. Vrátime sa k tomu teda dnes popoludní. Goran je zaneprázdnený. Máme časový predstih, takže ja nemám odpoveď zo strany EPP a zelených o možnosti, aby sme mali stretnutie koordinátorov teraz a ušetrili čas. Mohli by ste nám predstaviť teraz bod 17? Malo to byť dnes popoludní. Mali by sme to robiť dnes popoludní, pretože tu budeme mať hostí z iných inštitúcií a oni by ste chceli vypočuť túto prezentáciu. Dobre, aj tak som si to myslel. K ostatným bodom na dnešné popoludne žiaľ. Pani Grelie tu nie je. <clears throat> Takže nemôžeme pokročiť. Ku koordinátorom máme nejaké správy? Nie. Áno, Sidonia. Salvador musí odísť, má interviu a je, nemôžeme sa s ním spojiť, ale ja som k dispozícii, až kým sa nevráti. Takže ide len o zelených. Mm. Nemôžeme to zmeniť bez nich. Najlepšie by teda bolo, keby sme sa držali plánu, programu. napríklad aby sme skončili našu schôdzu teraz. Môžeme ísť obedovať skôr. Goran. Potrebujeme celú hodinu na stretnutie koordinátorov. Nestačí, keď sa stretneme o pol tretej. Áno, hovorí predseda, pretože niektorí z nás majú obed a diskusie v susednej. Myslím si, že to je kultúrny pokrok, ak Švédi venujú viac času obedu. Keďže stretnutie koordinátorov je krátke, hovorím to všetkým asistentom, ktorí sú prítomní, že sa stretneme presne o pol tretej. Budeme mať pol hodinku, nie viac lebo komisár príde o tretej. Čiže končím schôdzu, stretneme sa o 14.30 pre koordinátorov, 15.00 pre ostatných členov výboru a sme za zatvorenými dverami do 16.